Takže vážené dámy a páni, myslím si, že by sme mohli začať. A to dnes popoludní máme vypočutie na tému digitalizácie kníh a autorské práva, copyright. Máme tu celý rad expertov, ktorých chcem privítať, ale uh, Takisto chcem privítať na zasadnutí právneho výboru kolegyňa kolegov z kultúrneho výboru a s kolegyňou Pak na čele, s, ktorou, s ktorým máme dnes toto spoločné vypočutie. Čo sa týka expertov, tento jeden štínie, pán Santiago de la Mora. On príde, pokiaľ viem. Potom eh, chcem privítať pána Iva Volmana, je z príslušného generálne, generálneho riaditeľstva komisie, potom pán Jonathan Noe, preds, prezidenta vydavateľstva Book, potom španielského spisovateľa pana Delindo, potom Albana Serezie. Dúfam, že som to vyslovil správne, to je um, CEO Gali, firmy Gallimard z Francúzska, potom pani Nielsen je uh, E, hovorkyňa spoločnosti Books on Demand GmbH a potom François e, Dubrul, riaditeľku e, Európskeho združenia predajcov kníh, potom pána profesora Anna Stravala z Bruselskej univerzity St. Louis, potom univerzity z Lieža Levenu, potom pána Piotra Maščuka, prezidenta Polskej komory kníh, potom Rose Majelo, talianského združenia knihovníkov a potom Tilman Luther, takisto šéf jednotky eh, Európskej únie pre copyright. A ďalej by som odovzdal slovo pani Doros, eh, Doris Pak, predsedničke kultúrneho výboru, ktorá by chcela zo svojej strany takisto privítať hosti. Ďakujem veľmi pekne, nebudem dlho rečniť, ale veľmi sa teším, že eh, v rámci takého začatia diskusí o autorských právach začíname práve knihami. Myslím si, že digitalizácia a ochrana eh, kultúrneho detičstva v tejto oblasti je mimoriadne dôležitá dôležitá. Ako viete, vo výbore, v kultúrnom výbore sme práve odhlasovali správo Európeana. Toto je náš spoločný multilingválny prístup e, ku digitalizovanému kultúrnemu dedičstvu a preto je mimoriadne dôležité, aby sme hovorili aj o, klasic, aj o klasickej literatúre a o ďalších nájditeľných, by som povedala, um, niekedy možno nie podľa autora um, uvedených diel, ale je dôležité, aby sme tieto diela, diela uviedli do tej Európány. Je dôležité, aby sme postupovali opatrne. Ehm, ja sa veľmi teším, že sú zástupcovia Google, pretože tu z tejto strany vidíme určité, uh, určité um, rizika, určité nebezpečenstva. Ja sa teším, že sme dospeli k tej Európane. Ja chcem, aby sme v tej diskusii postupovali skutočne opa- opatrne a že budeme mať zaujímavé. A dúfam, že budeme mať zaujímavé uh, diskusie, pretože kooperácia neobmedzuje len na knihy, ale na všetky ostatné oblasti, na ďalšie hodnoty. Náš nový komisár, ako som počula, je na tom veľmi uh, má veľký záujem na tom, aby sme urobili dobrý, dobrú predlohu a preto vám všetkým expertom chcem poďakovať v mene kultúrneho výboru za to, že ste prišli. Ďakujem pani kolegyňa Pák. E, teraz odovzdám e, slovo pani kolegyni Valo. Mm, ona bude tento e, hearing viesť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som Ja, ja sa takisto eh, chcem pripojiť k privítaniu hostí mm, a mm, samozrejme chcem, aby sme všetci mali možnosť eh, tu zastupovať eh, v tejto téme svoj postoj, mm, pretože to je veľká téma, digitalizácia kníh. Ja ako predsednička pracovnej skupiny pre autorské práva mám to potešenie krátkosti vám predstaviť náš pracovný dokument. Je to isté zhrnutie a analýza príspevkov jednotlivých um, znalcov a odborníkov, ktoré sme, ktorých sme prijali v rámci našej práce, ktorých sme vypočuli v rámci našej práce. E, to boli tie posledné tri zasadnutie. Išlo tu o digitalizáciu jednotlivých diel. Mm. Vy e, všetci môžete disponovať touto prácou, touto správou. Myslím, že mnohí e, kolegovia sa tomu už venovali, to čítali, preto by som teraz len zhrnula najdôležitejšie body, eh, aby sme urobili taký úvod do diskusie. Za prvé, prvá časť je zhrnutie právneho rámca pre eh, stávajúceho právneho rámca pre eh, autorské práva. Druhá časť sa vzťahuje na analýzu súčasného stavu digitalizácie a Eh, to v súvislosti s projektom Google Book a tretia časť predstavuje analýzu všetkých právnických, hospodárskych a kultúrnych úloh, ktoré by eh, mohli existovať v, rám, eh, v rámci digitalizácie. Už čo možno o tejto štúdii povedať už teraz? Myslím si, že by sme sa mohli na to zamyslieť z rôznych hľadisk. Za prvé, digitalizácia tohto druhu je samozrejme istým spôsobom novšie, novší jav, ktorý ale sa veľmi šíri a e, celé, celé prostredie vydavateľstiev e, sú konfrontované dnes s problémom, ako boli uh, hudobné vydateľstva pred niekoľkými rokmi. Samozrejme, knihy sa nedajú porovnávať s hudbou, ale v každom prípade je možné položiť si otázku, či tie nové e, spotrebiteľské modely pre knihy, či e, tieto e, majú, sa majú prehodnotiť a čo vlastne celá, celá tá vydavateľ, celý ten vydavateľský svet a knihovnícky svet hovorí k týmto novým úlohám. Čo sa týka právnických dopadov digitalizácie, inými slovami, je to také, že digitalizácia E, predstavuje takú, e, teda je digitalizácia, e, predstavuje ďalší krok v rámci autorského práva, alebo je autorské právo prekažkou pri digitalizácii. Čo sa týka všetkých právnych aspektov tejto otázky, tu by sme mali ešte spomenúť jeden problém. Čo sa stane s tými osirelými dielami ktorých, ktoré máme, ktoré nájdeme v rámci celej Európe aby sme vlastne tieto diela aj ďalej zhodnotili. To je jedna vec. A na druhej strane, samozrejme, by mali e, oprávnené osoby dostať odplatu, príslušnú odplatu, odplatu. E, Google sa rozhodol a vlastne e, nešiel do týchto právnych konfliktov, ale ako alternatívu môže ponúknuť Európska únia ako by, mohla vyzerať, by mohlo vyzerať to partnerstvo medzi súkromnou, súkromnou sférou a a autormi pri e, digitalizácii, keď chceme zohľadiť európske kultúrne dedičstvo. Tie odpovede na tieto otázky sú preto také dôležité, lebo my chceme e, ukázať aj e, tú európsku pridanú hodnotu pri kultúrnom dedičstve. A samozrejme potom, sa, e, potom vystáva otázka, aké e, výsostné územie by sme mali, e, by sme mali mm, zohľadňovať, pretože máme 27 rôznych systémov a vždy podľa jednotlivých krajín možno si klasiť otázku, či je harmonizácia prekažkou dynamickému rozvoju kultúrneho trhu a pokiaľ by tomu bolo tak, že áno, tak musíme sa zamyslieť nad riešeniami, ktoré môžeme ponúknuť. Bolo by to možno multiteritoriálna licencia, možno, alebo by sme mali prístupiť k vzájomnému uznávaniu, čo by samozrejme mohlo viesť k spoločnému zhodnoteniu. No už, niektoré aspekty sa už preukázali ako veľmi pozitívne a všetky tieto otázky, myslím, nájdu svoje odpovede pri tejto diskusii pri tejto diskusii expertov. Google už mal e, tú výhodu, že e, sme, že sa môžeme e, teraz zaoberať touto diskusiou a komisia takisto nám bude nápomocná pri tom, aby vyslala nás, smerom k nám ďalšie podnety na zamyslenie je to určite veľmi zaujímavé a očakávame, a očakávame aj z vašej strany, z vašej strany prís, určité príspevky. Ďakujem pani Galo. A teraz, príde, za, teraz vystúpi zástupca Google, pán De La Mora. Santiago De La Mora, nech sa páči. Well, thank, thank you very much for having us today. E, ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali dnes na toto vypočutie. E, chcel by som prezentovať náš pohľad na príležitosti, e, ktoré prináša digitalizácia pre všetkých v rámci knižného priemyslu a pre všetkých milovníkov kníh po celom svete. My nevnímame autorské právo a digitalizáciu ako niečo, čo sa vzájomne vylúčuje. Práve opačne. Sú to veci, ktoré sa naozaj doplňajú navzájom na začiatok, pre, chcel, aká bola vykreslená, ten, aký bol vykreslený ten obraz. A ten obraz, ktorý sme vykreslili, bol obraz sveta, kde akákoľvek kniha sveta by mohla byť odkrytá, tak povediať, s kýmkoľvek. Myslím, že tu stávame most medzi e, všetkými milovníkmi kníh a všetkými tými knihami, ktoré existujú na svete. Samozrejme tie knihy, na ktoré sa už nevzťahuje autorské právo, tam nebude stačiť eh, čisto to odkrývanie, odhalovanie. Čiže tam bude eh, to odhalovanie, ale zároveň tam bude plný prístup eh, k ním, čiže možnosť prečítať si v celom znení tie knihy, na ktoré sa ešte vzťahuje stále ochrana autorského práva, tak tam si predstavujeme svet, v rámci ktorého každý autor dostane odmenu, kompenzáciu za svoju prácu, nielen za ten krátky čas, počas ktorého budú ešte stále teda vytlačané tie, tie knihy alebo tie diela, ale po dobu, celé, celú dobu trvania uh, autorského práva. Pretože jedna vec, ktoré vieme všetci, je, že vo väčšine krajín autorské práva sú pomerne rozsiahle. A siahajú povedzme až po moment smrti autora až 70 rokov nad to. Tragédiou je, že druhá väčšina kníh na svete už ne, ne, neexistujú vytlačky teda, a tým pádom sú autory a vydavatelia e, nemajú priamy prospech e, z ich e, predávania. My teda máme svet, v rámci ktorého digitálna transformácia a tá digitálna príležitosť môže byť úspechom pre obe strany, pre autorov, ktorí budú môcť zarobiť viac zo svojich diel a budú teda generovať väčšie príjmy počas dlhších období Takisto pre vydavateľov, pretože oni budú môcť e, mať toto vo svojom náklade počas dlhšieho obdobia. Pre užívateľov takisto, pretože tí budú mať e, väčší výber a to je len dobré a samozrejme aj pre predajcov kníh, pretože oni budú môcť predávať viac kníh v rozdielnych jazykoch. A samozrejme aj pre knižnice to bude prospešné, pretože im sa e, podarí zachovať svoje zbierky a pristupňovať ich. Čo vlastne robí v súčasnosti Google a čo navrhuje? My dúfame, že e, tí e, spisovateľe, ktorí, na ktorých e, diela sa vzťahujú autorské práva, takže tí vlastne prispejú k zlepšeniu tej ponuky a že vlastne dajú k dispozícii informácie o tom, kde sa dá kniha dostať, alebo akým spôsobom sa v prípade, že už tam neplatí autorský zákon, ako sa k nej dostať. Máme partnerstva, ktoré sa týkajú takýchto prác a tieto partnerstva sú zavreté s ako 40 knižnicami po celom svete, vrátane mnohých knižnic v Európe, v tých významných krajín Taliansko, Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, ktorá sa, tieto dohody a partnerstva sa týkajú digitalizácie diel ktoré sú, na ktoré sa už nevzťahuje ochrana autorského práva. A akým spôsobom teda dosiahneme pokrok? Bude to formou partnerstiev, ktoré budú vzájomne prospešné. A prečo budú vzájomne prospešné? Pretože Google poskytuje pomoc pri digitalizácii, pretože v konečnom dôsledku to povedie k zlepšeniu kvality našich e, výsledkov vyhľadávania zlepšuje to výsledky teda vyhľadávania, bude to dobré e, z pohľadu skúsenosti užívateľov, ako teda užívateľov samotných a bude to na prospech aj pre nás. Prečo vstupujú knižnice do partnerstiev s nami? Pretože vnímajú to ako nástroj, ktorý môže fungovať ako katalizátor a môže zvyšovať rýchlosť digitalizácie, pretože tragickým na súčasnej situácii je, že drvivá väčšina kníh v knižniciach nie že by im bolo zabraňované, ale je veľmi náročné, aby vôbec bol zaručený prístup k týmto dielam. Čiže digitalizácia umožňuje takýto prístup. A to nielen pre ľudí v konkrétnej krajine, ale pre všetkých ľudí po celom svete, ktorí majú internetové pripojenie napríklad. A tých je 1,8 miliardy v súčasnosti. Pričom je tu zvyšujúci počet eh, mobilných používateľov internetu a tým pádom by mohlo sa to číslo zvýšiť na 4 miliardy predplatiteľov cez mobilné služby. Predstavte si teda svet, kde e, ľudia budú mať takýmito prostriedkami prístup k dielam. Myslím si, že to môže byť pre spoločnosť ako takú len dobré. Pokiaľ ide o tú doplnkovosť e, s inými iniciatívami a doplnenie sa vzájomné, tak sme presvedčení, e, že chválihodné iniciatívy napríklad Európeana alebo Google Boss e, môžu fungovať v istej súčinnosti, tak, aby bolo zaručené, že čo najväčšie množstvo kníh, e, že teda prístup je zabezpečený najväčšiemu počtu ľudí, k čo najväčšiemu počtu kníh. Povedali sme to aj verejne a chceme, aby Google uľahčoval e, partnerstvo aj s Európeánov a s inými chválihodnými iniciatívami, napríklad Galika alebo iné, pretože tá úloha, ktorá je pred nami, tá je tak obrovského rozsahu, e, že sa domnievam, že naozaj bolo prospešné pre všetkých, aby sa zapojili. Pokiaľ ide o tie diela, na ktoré sa vzťahuje autorské právo, Google nezobrazuje ani jednu jedinú stránku nejaké knihy alebo diela, na ktorú sa vzťahuje autorské právo bez explicitného zvolenia, teda potvrdenia vlastníka e, tohto autorského práva. Máme viac ako 30 tisíc partnerstiev po celom svete, vrátane viac ako 9 tisíc samotnej Európe, kde vlastník autora, držiteľ autorského práva, pred nás predstúpil a povedal, že, že nielen, že súhlasíme s tým, alebo súhlasím s tým, ale súhlasíme aj s tým, že zobrazíte istým spôsobom obmedzený výsek alebo výdes teda mohli môjho diela, tak aby ľudia mali k nemu prístup istým spôsobom, aby som zvýšil svoju viditeľnosť, svoj, svoj dosah a teda následne aj potom predaj, predajnosť. Máme samozrejme partnerstva s knižnicami, ale aj s predajcami kníh, malobchodníkmi, ktorí sú vybavení takouto funkčnosťou, ktorí môžu e, sa pozrieť ako, na isté tie časti tých kníh a takýmto spôsobom potom napomáhajú predajú, zvyšujú predaj autorov. Samozrejme, tu ide o podporu fyzického, predaj fyzických kníh, ale čo ak, a toto je vízia budúcnosti, ktorú tu načrt, načrtám, čo ak by sa nám podarilo vytvoriť takú možnosť, takú príležitosť, kde by ľudia po celom svete mohli si zakúpiť prístup k digitálnemu súboru, respektíve digitálny prístup ako istý doplnok e, tej e, hardcopy, alebo teda tej papierovej kopii. My si myslíme, že takýmto spôsobom by sme napomohli autorom, pretože ich eh, diela by ešte stále boli eh, v náklade. Aj napriek tomu, že ich práca by povedzme bola prístupná len cez eh, internet a to by bolo prospešné nielen z pohľadu zvýšenej viditeľnosti, tak povedať, z autorov, ale by to generovalo zvýšené príjmy z jeho práce. Takisto by to bolo prospešné pre nakladateľstva, pretože e, tie staršie tituly, napríklad v súčasnosti, veľmi ťažko zaručiť ich propagáciu. Pričom propagácia online bude riešiť tento problém, keď a takisto predaj prístupu online k takýmto dielom môže zvýšiť ešte viac ich, e, ich, ich predajnosť. Prečo to bude dobré aj pre malé obchody? Tým, že poskytneme e-box, alebo teda digitálny prístup k knihám, tak môžu zvýšiť počet titulov, ktoré predávajú. Predstavte si, že francúzsky knihkupec by mohol predávať knižky v taliančine, španielčine, angličtine. Boli to úžasné pre užívateľov, pre milovníkov kníh vo Francúzsku, ale takisto aj pre samotných knihkupcov, pretože sa tým pádom zvyšuje ten potenciál kníh, ktoré môžu predávať a čo tie fyzické predajne kníh. Ľudia hovoria o online predajniach kníh, ale mali by sme hovoriť o tých fyzických predajniach. Google je presvedčený, že dokážeme pomôcť e, tým fyzickým predajniam menným, ktoré takýmto spôsobom môžu doplniť svoju ponuku tým, že budeme spoločne pracovať na tom, aby poskytovali prístup ku knihám online. Čiže snažíme sa nájsť nejaký spôsob, ako tú platformu nastaviť čo najotvorenejšie, tak aby sme zaručili interoperabilitu. Aby ktokoľvek, kto číta knihy, aby si mohol kúpiť knižku, či už odtiaľ to, od, od, od toho či oného e, knihku, e, teda predajcu knih, aby mal prístup k virtuálnej knižnici online. Na to, aby sme vykreslili ten obraz komplexne, Google pracuje veľmi úzko formou partnerstiev s mnohými aktérmi, s retailovým sektorom. Máme stovky partnerstiev v súčasnosti po celom svete a tešíme sa na to, že taký tento vzťah e, s retailovým segmentom bude ešte užší a že vytvoríme otvorenú platformu, kde užívateľe kde bude umožnené kupovať od rôznych predajcov a budú si schopní tí užívateľia ich lokalizovať jednoduchým spôsobom a budú k ním mať prístup. Máme víziu, že môžeme pracovať e, spoločne e, s vydavateľmi a s autormi, tak aby sme propagovali všetky tituly, nielen tie populárne, pretože to, čo sme vlastne zistili a videli, je, že akákoľvek knižka na svete má svoj e, cieľov, cieľového čitateľa Štatistiky ukazujú súčasne, že 80 tých kníh, eh, ktoré sú v náklade, ktoré sú v rámci aj Google Books, eh, že aspoň raz za mesiac eh, príde k ich zhľadnutiu. Možno by ste tvrdili, že to sa týka len tej populárnej literatúry, ale pokiaľ ide napríklad o tie knihy vo verejnej domene, aj tam sa ukazujú štatistiky o tom, že asi 30 z týchto diel je zhľadnutých aspoň raz za mesiac. Tieto štatistiky len počiarkujú fakt, že v prípade, že tieto knihy prevediete do digitálneho sveta, či už e, poskytnutím prístupu k ním, alebo tým, že umožníte ich, tak povedať, odkrývanie, takže dopyt po takýchto knihách naozaj bude existovať. Že Google sa snaží tak, ako už robil počas e, predchádzajúcich 5 rokov, e, snažíme sa teraz každým členom v rámci toho hodnotového reťazca naplniť e, tento sen, že všetky knižky, ktoré sú na svete, že budú e, prístupné online. A ďakujem veľmi pekne. To znie priam rajsky. Yeah, well, the, the, the reality... It's okay. Sorry. It's okay. We have... To je v poriadku. To je v poriadku. Ďalším rečníkom je pán Ivo Folman z e, príslušného generálneho riaditeľstva ktorý sa zaoberá iniciatívou digitálnej knižnice. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Moja prezentácia je aktualizáciou o aktuálnom stave Európeány, teda aký, aký je stav tohto projektu a aké sú výzvy do budúcna. Uvedomujem si, že Európsky parlament momentálne pripravuje správu o Európeáne, je v konečnej fáze tej prípravy, takže niektoré veci pre vás nebudú nové. Pokúsim sa moju prezentáciu poňať čo možno najkonkrétnejšie. Čo je Európeana? Ide o spoločný multilinguálny prístup k dedičstvu Európskej únie. Teda jednotliví užívateľia majú možnosť hľadať v archívoch, nielen knižníc, ale aj múzeí, archívov, vrátane tých audiovizuálnych. Hneď na úvod chcem povedať, že v prípade Európeány obsah zostáva u poskytovateľa, teda prispievajúcej organizácie. Nejde o nejakú centralizovanú databázu, nie je to určitý decentralizovaný systém. Európána začala v novembri 2008. Ide o súčasť iniciatívy digitálnych knižníc. Ide o iniciatívu Európskej komisie v spolupráci s členskými štátmi a inými aktérmi s cieľom, aby sa európske kultúrne dedičstvo stalo online, bolo k dispozícii na online platformách. Vráťme sa ale k Európeane. Európeana predstavuje priamy prístup k 7 miliónom digitalizovaných objektov. Nejde iba o knihy, ale aj o mapy, rukopisy, fotografie, audiovizuálne fragmenty, zvukové dokumenty a tak ďalej. A cieľom je, aby to bolo 10 miliónov objektov do konca roku 2010. Európeanu neriadí Európska komisia, prevádzkujú ju kultúrne inštitúcie. V Hagu máme e, kanceláriu Európeány, a ide naozaj o zatiaľ nevydanú formu spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami v Európe. Je to naozaj jedinečný projekt aj z celosvetového hľadiska. Čím viac materiálu je v systéme, tým väčšie sú synergie medzi tými materiálmi. Sú to materiály rôznych typov organizácií eh, z rôznych krajín, takže keď tam napríklad dáte Federic Chopin, čo dostanete? Budú to eh, noty, budú to listy, biografie, koncerty a Eh, nahrávky zvukov z rôznych inštitúcií, z rôznych krajín. Ale my dnes hovoríme o knihách, takže sa pozrime na tieto. Európeana už poskytuje prístup k naozaj obrovským zbierkam vzácných, ale aj menej vzácných kníh. Pozrime sa na legendu Auriu. Bol to, tak povedať, bestseller v stredoveku, je to dielo z konca 13. storočia a potom, keď e, bola vynájdená knih tlač, tak tá kniha bola neustále vydávaná. Keď si v Európeane zadáte tento názov, tak nájdete e, mnohé kopie z druhej polovice 15. storočia z rôznych knižníc po celej Európe. Španielské, bavorské, polské a tak ďalej. Nájdete to samozrejme v rôznych jazykoch, v latinčine, francúzštine, nemčine a holandčine a samozrejme, že si to môžete v plnej miere prečítať, prezrieť, stiahnuť. Ide o kópiu z Bavorskej štátnej knižnice. Na si predstavte, čo to môže znamenať pre študentov, pre vedcov. Toto je jeden z príkladov, ktorý poukazuje na tie synergie knižnice s múzeami. Tento fragment napríklad pochádza z francúzského múzea. Znova k Európeane. tým výzvam čelíme? Momentálne je to teda také dielo, ktoré sa rozbieha, ešte je potrebné veľa urobiť. Poprvé je treba zlepšiť stránku. V roku 2009 sme urobili prieskum u užívateľov, 3000 užívateľov poskytlo feedback, ktorý bol relatívne pozitívny. 60% z nich bolo buď veľmi spokojných, alebo spokojných s fungovaním tejto stránky. Napriek tomu je ešte čo zlepšovať vyhľadávanie, zoraďovanie výsledkov a potom tie viacjazyčné, multilingválne veci hľadanie naprieč e, jazykmi, automatické preklady a tak ďalej. Druhá vec je potrebné, aby sme zabezpečili trvalo udržateľné financovanie Európeana potrebuje samozrejme financie na to, aby mohla fungovať. Potom zvyšovanie povedomia, toto je jedna z vecí, ktorú zdôraznil aj parlament vo svojej správe. No a na záver, ale v neposlednom rade, je potrebné, aby ten obsah Európeany bol vyváženejší, vrátanie obsahov chránených autorskými právami. Momentálne 37 celého obsahu pochádza z Francúzska a z niektorých členských štátov nemáme takmer nič. A to je škoda pretože je potrebné, aby stratégie digitalizácie a zachovávania v digitálnej forme v členských štátoch boli posilnené, aby štáty poskytovali Európeane obsahy. Obsah Európeani sa nevyberá centrálne, ide o to, čo sa rozhodnú členské štáty a ich kultúrne inštitúcie žiť. Momentálne ešte stále v Európe vznikajú také dosť zvláštne situácie budete Nájdete tam napríklad e, fiance, Fiancé, toto dielo vo francúzštine, ale nenájdete ho v pôvodnej talianskej verzii. Goethe ho nájdete v polštine, ale nie v nemčine. Toto chceme časom riešiť, na to je samozrejme potrebná organizácia a potrebné sú aj investície v členských štátoch. Už som povedal, 47 obsahu pochádza z Francúzska. Znamená to však, že všetko, čo je zaujímavé pre Francúzsko, tam už je, že už to tam francúzske organizácie zverejnili. Vôbec to tak nie je. V prípade Európeany je zaujímavé ani tak nie to, čo nájdete z vlastnej krajiny, ale e, sú zaujímavé veci, ktoré nájdete o vašej krajine z iných krajín. Ja som napríklad našiel jeden prekvapivý príklad e, z miestnej poľskej e, knižnice 50 strán, 100 takých poznámočiek napísaných rukou Napoleonom. Toto bolo zdigitalizované, táto polská knižnica to zdigitalizovala a všetci to môžu nájsť v Európeáne. Takže viac obsahu pre Európeánu. Čo to konkrétne znamená? No, dôležité sú prostriedky. Kto za to bude platiť? Zbierky, ktoré potrebujeme digitalizovať, e, sú naozaj obsiahle. Potrebujeme verejné financie, ale aj súkromné financie. Potom je potrebné partnerstvo súkromno-verejného charakteru. A samozrejme, že táto veľká otázka obsahov chránených um, autorskými právami. A o tom ešte bude hovoriť kolega z komisie, ale dovolte aj mne niektoré veci načrtnúť. Od samotného začiatku v našej, digita- v našej e, iniciatíve pre digitálne knižnice sme sa snažili o to, aby tam boli aj takéto autorskými právami chránené diela. Máme dva modely. Poprvé, môžeme na Európeane urobiť linky na stránky, e, na stránky držiteľov práv, kde by mohli nakúpiť užívateľia e, tieto diela. Toto napríklad už e, funguje aj vo Francúzsku. Toto je tiež systém fungujúci v Španielsku. A druhý systém, druhý model, ktorý doplňa ten prvý, v tomto prípade knižnice v členských štátoch môžu získať licencie, licencie na to, aby online zverejňovali materiály a dávali ich v plnej miere k dispozícii užívateľom, ktorí by sa to samozrejme platili a to by sa robilo samozrejme s súhlasom držiteľov práv. To je relevantné hlavne pre staršie materiály. Ja si myslím, že v Európe hane sa budú používať oba systémy. A ako som už povedal, doplňajú sa, vôbec sa nevylučujú. Systém licencovania pre všetky materiály, na to je potrebné nájsť riešenie pre osirele diela a pre diela bez dotlače. Prečo je to také dôležité? Dôležité je to, aby sme na internete nemali, eh, aby nám nechybala literatúra a dokumenty z 20. storočia, pretože deti, žiaci, študenti momentálne vyhľadávajú na internete a to, čo tam nenajdú, to skrátka nenajdú nikde inde, nehľadajú to nikde inde, myslia, že to neexistuje. Takže toto je situácia, ktorá je mm, relatívne bežná. Samozrejme je potreba zabezpečiť cezhraničný prístup, teda vyhnúť sa situáciám, ktoré sa v tých krajinách momentálne vyskytujú, kde kultúrne zdroje sú, tak povediať, zamknuté v národných archív, archívoch a toto by samozrejme e, Európeánu zabilo. A ešte posledná vec, ktorej som sa chcel dotknúť, e, toto je tá verejná doména, e, to obecenstvo, to sú tie budúce generácie ako zabezpečiť, aby e, tieto dokumenty zostali v tej verejnej domene po digitalizácii. O čom tu vôbec hovorím? Keď v Európeane zadáte Mary Queen of Scots, teda Mary kráľovnú Škótov, tak nájdete posledný list tejto obrovskej škótskej a francúzskej kráľovny. Je to z roku 1587, napísala to zo pár hodín pred jej popravou, e, ktorú nariadila jej Ehm, sesternica kráľovna Alžbeta. Vy to teda nájdete v Európeane a ehm, je potrebné, aby ste sa k tomu dostali, aby ste sa stali členom ehm, v organizácii, ktorá to zdigitalizovala. Prečo je to tak? Je to preto, lebo táto organizácia požaduje práva, keďže urobila tú digitaliz digitalizáciu. Toto samozrejme um, vyvoláva otázku tej verejnej domény. Tá verejná doména je v Európe menšia než v USA. Autorské práva boli harmonizované v Európe aj v USA 70 e, rokov po smrti e, partnera, e, autora sa to deje. Rok 1923 je tým hraničným v USA, teda od tohto roku sa všetko stáva súčasťou verejnej domény. Ale v prípade Európy eh, je situácia odlišná. Ďalšia vec – je to právna otázka týkajúca sa nových práv. Vytvára digitalizácia nové práva alebo nie? To sa môže líšiť v závislosti od krajiny, pretože tá úroveň originality, ktorá je potrebná na získanie autorských práv, nebola harmonizovaná na európskej úrovni. Niečo môže byť chránené autorskými právami vo Veľkej Británii, ale zase nie v Nemecku alebo vo Francúzsku. O čo tu vlastne ide? Ide tu o princíp, ide tu o to, aby materiály vo verejnej domene v nej aj zostali. A toto veľmi úzko súvisí s úlohou kultúrnych inštitúcií v digitálnom svete, v digitálnom veku. Ide o to, aké modely zabezpečíme eh, na to, aby deti, naše deti mali prístup k digitalizovaným obsahom. Tým sa dostávam k môjmu záveru. Digi- mm, Európána tu už je, istotne sa bude ďalej rozvíjať. Môže sa stať veľmi dôležitým nástrojom pre užívateľov po celej Európe na účely výskumu, práce, voľného času. Ešte je potrebné urobiť veľa spolupráci s eh, inštitúciami, členskými štátmi, ak chceme, aby k dispozícii boli aj diela chránené autorskými právami. Potrebujeme na to samozrejme poriešiť otázky osirelých kníh a kníh bez dotlače. Samozrejme, že je dôležité, aby nás Európsky parlament v tomto podporil. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ako vidíme, je tu viac problémov, ako sme si mysleli že je pri, prvom, pri prvej prednáške, pri prvom príspevku, ale Európána má takisto isté problémy s autorským právom. Ja vám ďakujem za tento príspevok. ktorá si vypočutujeme pána Jonatana novela prezidenta Nielsen Books. Nech sa páči. Príjemné popoludne, pani predsednička, príjemné popoludne všetkým. Volám sa Jonathan Noll, pracujem pre spoločnosť Nielsen Book a požiadali ma, aby som dnes eh, hovoril eh, o faktoch, ktoré sa týkajú eh, dopytu po digitálnych knihách na strane spotrebiteľov. Samozrejme, na konci odprezentujeme nejaké svoje stanovisko. Najskôr dovolte mi predstaviť sa spoločnosť, prečo sme tu. Pozrieme sa na, na taký makroobraz spotrebiteľského trhu, potom prejdem k trhu s tlačenými digitálnymi knihami, potom budem e, prezentovať nejaké odhady do budúcnosti a takisto budem prezentovať moje názory na to, čo by mali e, spraviť na strane legislatívy, alebo čo by teda tvorcové legislatívy mali alebo nemali robiť. Nielsen najväčšia takáto spoločnosť tohto druhu e, na svete, má svoje sídlo v Spojenom kráľovstve. Ja fungujem v rámci tejto sféry už od roku 81 Toto preskočím. Spoločnosť, pre ktorú pracujem, teda už funguje od 1858. Máme značnú kredibilitu. My sme eh, spolutvorcovia pravidel ISBN čísiel takisto prevádzkujeme e-commerce v Spojenom kráľovstve a eh, vysledovávame eh, predajnosť kníh a takéto údaje poskytujeme v rámci viacerých krajín po celom svete. E, zdroje pre dnes, e, ktoré používam, Nielsen Data, takisto Enders Analysis je mala takto butiková spoločnosť v Spojenom kráľovstve TNS, GFK, ONS, Úrad pre národné štatistiky. Takisto som konzultoval viacero kolegov v rámci e, tohto odvetvia a takisto v rámci retailu. Dobre, na začiatok si troška približíme ten makroobraz, tú makroúroveň. Na začiatok by som chcel povedať, že spotrebitelia v západnom svete sa snažia vysporiadať e, s novými realitami dneška. V roku 2008 až 2009 e, spotrebitelia e, riešili úpadok západných hospodárstiev, kde bolo zvyšovanie cien potravín, vyššie ceny palív a takisto prepad v finančných trhoch od roku 2008 a takisto to vedlo zhoršenie situácie na pracovnom trhu a zmenili sa spotrebiteľské nálady, neistota po recesii E, došlo k strachu a čo bolo dôležité, došlo k významným posunom v rámci minenia spotrebiteľov. Stále sú ešte tie podmienky nie celkom dobré, ale upravujú sa troška smerom hore. E, ten voľný prepad HDP takisto už nie je tak akutný a takisto minenie už nemá takú, taký dramatický ráz. Každopádne novou mantrou je v súčasnosti obmedzovanie sa na strane spotrebiteľov, zatiaľ čo spotrebiteľská dôvera sa e, zlepšuje len pomaly a stále e, je tam obava zo strát pracovných miest. O čo viac e, usporia, tak e, o to viac potom musia aj míňať. Čiže dochádza k nejakým posunom v tých modeloch alebo moduloch míňania a presúva sa to z oblasti do iných prostriedov, iných oblastí tie investície. Samozrejme dochádza aj k starnutiu spotrebiteľov, ako to bude vyzerať, ako, aký bude život v, vo svete, ktorý, e, kde je veľká časť starúcej populácie. Naša kultúra za posledných 50 rokov e, vlastne sa odvíjala od záujmov mladých ľudí. Myslím si, že v budúcnosti budeme svedkami toho, že sa bude odvíjať od záujmov starých ľudí, ako som ja napríklad. Ako si počínali knihy e, na pozadí týchto dvoch faktorov? Stárnoca populácia a obmedzené, obmedzené výdavky keď sa pozrieme e, na tie teritoria, a predaj kníh teda v týchto teritoriách, ktoré sme ktoré boli predmetom e, prieskumu, tak sme boli svedkami medziročných poklesov e, tak v Spojených štátoch aj v Európe, pokiaľ ide o teda predaj kníh a takisto aj v Ázii a v Pacifiku. Kikomori. Austrália bola najsilnejšia z tohto pohľadu v týchto štatistikách. Je férové teda konštatovať, že vo všeobecnosti v rámci Európy a Spojených štátov e, predaj kníh v tlačenej forme e, je dosť slabý, respektíve klesá mierne. Každopádne nebol to taký pokles, ako je v prípade segmentu DVD a cd ale toto sú čísla, ktoré nie sú úplne smerodajné. E, ten tlak cenový ide, ide dole, teda smerom nadol, až 24 diskont je poskytovaný napríklad v Spojených Spojenom kráľovstve, teraz tej odporúčanej retailovej ceny, maloprodnej ceny, z celkového objemu 5 miliard e, ročne. Dochádza k presunu tých bestsellerov smerom k tradičným špecialistom kníh, pre, prechod teda online predajcov a supermarkety. Takisto dochádza k zvyšovaniu tlaku na špecializovaných predajcov a takisto aj na niektoré podmienky, za ktorých funguje vlastne vydavateľský priemysel. Tento posun smerom k predaju po internete je najlepšie ilustrovateľný na e, tomto trhu, teda v americkom, ospravedlňujem sa za to, že som si zvolil práve toto, ale každopádne takéto údaje môžem ukazovať tu, nie v niektorých iných krajinách, ale treba povedať, že pokles e, tých kanáloch retailových e, je zaznamenaný jasným spôsobom. Tam dochádza k medziročnému poklesu a je tu nárast v diskontných a iných kanáloch, teda, ktoré sú aj kanálmi internetovými, čiže dochádza k 6,8% poklesu tradičných predajných kanálov na medziročnej báze. A vďaka internetu dochádza k zvýšeniu 6,1% tých internetových kanálov. Niektoré z tých poklesov boli už e, očakávané v rámci predaj teda tlačených fóriem a boli teda už predvídané keď sa pozriete na napríklad vydavateľstvo ako Walter School, e, vidíte, že veľká časť príjmov plinie práve z digitálnych online služieb, pričom e, pri predchádzajúcich obdobiach by to pochádzalo od, z iných foriem. Takisto došlo k zníženiu predaja atlasov, map a cestovných sprievodcov. Avšak eh, tu nemal taký vplyv, nemali taký vplyv e-knihy, ale iné, iné zdroje, napríklad TomTom alebo Google Mapy. E, celkové výdavky spotrebiteľov na knihy zostávajú vlastne na nezmenenej úrovni od roku 2007. Aký dopad majú teda elektr- elektronické knihy, teda e-books, na predaj, predajnosť zákazníkom? Obávam sa, že musím povedať, že v rámci tohto ešte stále sa rozvíjajúceho trhu neexistujú dostatočne spolahlivé údaje, takže budeme isto anekdoticky postupovať. Predaj týchto elektronických kníh predstavuje v Spojených štátoch podľa odhadov asi 3%, v Spojenom kráľovstve asi 1%, v Nemecku v prvej polovici roku 2009 bol ten, bola tá predajnosť 65 tisíc kusov pri jednotkovej cene 10 eur v zmysle štúdie panelu GFK. Pozreli sme sa teda na trh v Spojených štátoch ako najväčší trh s elektronickými knihami a chceli sme vidieť, či tie dáta nám poskytnú nejaké informácie ohľadom e, posunu správania spotrebiteľov smerom od tlačených kníh k knihám elektronickým. My sme teda sa pozreli na tie bookscan údaje e, v obdobia medzi rokom 2004-2009 a pozreli sme sa, či sú kategórie kníh, ktoré by sme dokázali identifikovať ako také, ktoré sú kanibalizované, tak povedať, s predajnosťou v oblasti elektronických kníh. Dve kategórie pravdepodobne sú tak najjednoduchšie prevoditeľné smerom na e-čitateľov a to sú to je beletria a klasické diela. Na mnohé, na mnohé z nich sa už nevzťahuje autorské právo. V prípade klasických titulov aj mnohé e-readery majú už ako súčasť svojho softvéru práve takéto klasické tituly. V oboch týchto prípadoch sme e, boli svetkami nárastu e, beletry a klasických diel v období medzi 2004 a 2009. To bolo v čase, kedy, e, bol, kedy stagnoval trh na Spojených štátoch, respektíve mierne klesal. Je teda možné, že elektronické knihy, namiesto toho, aby teda kanibalizovali nejakým spôsobom predaj e, tých printových foriem, tak e, vlastne dochádza k ich nárastu. Ako vyzerá budúcnosť? Predvídanie budúceho rastu elektronických kníh v tomto skorom ranom štádiu ich vývoja je mimoriadne ťažké, čiže e, musíme prejsť teda vlastne teraz prechádzam z faktografickej časti k vyjadrovaniu z tých, z tých eh, súdov a názorov. Eh, teda ten náraz bude veľmi eh, mierny a bude to veľmi tak krčovité a, a veľmi krokovité a až po dosiahnutí niektorých kľúčových milníkov. Tie kľúčové milníky počas nadchádzajúcich rokov budú určované o, tými obrými technologickými spoločnosťami Google, Apple, spustením iPadu napríklad a takisto reakciou Amazonu na obe tieto aplikácie, alebo teda obe, obe technologické zariadenia. E, budeme e, vlastne spotrebiteľmi v hybridnom svete, e, tak budeme sa pohybovať na poli digitálnom ako aj printovom a, a väčšina tých elektronických čítačiek alebo teda e-readers bude nakupovaná práve s ľuďmi starými, staršie generácie, ako napríklad ja. Spotrebitelia takisto budú žiadať nižšie zníženie cien pre elektronické knihy a budú očakávať ich Mm, teda nebudú spoplatňované. Špecializovaní predajcovia kníh budú naďalej relevantní len v prípade, že budú poskytovať spotrebiteľom prístup ku všetkým formátom kníh, vrátane digitálnych formátov. Vydavatelia budú tým kreatívnym srdcom tohto dlhého, pomalého procesu zmeny a budú využívať e, vlastne digitálny rast, tak aby zadefinovali hybridné produkty, aj teda multimediálneho charakteru, tak aby zaručili že knihy aj naďalej zostanú relevantné a podstatné pre mladých spotrebiteľov. Knižnice takisto nemôžu takové skanibalizovať eh, výdaje eh, spotrebiteľov tým, že budú zadarmo požičiavať všetky elektronické knihy, lebo opačne ináč príde k zničeniu tohto veľmi jemného mikro, tejto jemnej mikroklímy tejto eh, elektronických kníh. Aj autori by mali viac zarábať ale aby sa zvyšovať ich predajnosť. A nakoniec, e, pani predsednička, ako úvaha na zváženie, domnievam sa, že evolúcia spotrebiteľského správania smerom od printových fóriem k digitálnym bude veľmi e, pomalá, nebude tu moment typu iPod, nebude tu nejaký bod zlomu, ale bude to skôr taký, neviem, taký posun postupný k elektronickému svetu. Ja odhadujem, a to je teda odhad, že do roku 2020 Viac ako polovica všetkých kníh predaných v Európe a Spojených štátoch bude ešte stále vo forme tlačenej. Chcel by som troška rozviesť túto myšlienku. Koľko ľudí musí migrovať smerom k elektronickým knihám tak, aby došlo k principiálnemu principiálnemu zmene eh, na trhu. Koľko ľudí vlastne v prípade, že niekto vlastní e-book reader alebo má prístup k takýmto elektronickým knihám, aká časť ich, ich návykov nákupných bude týmto ovplyvnená. Podľa TNS, a to je britský prieskum, 2,5 eh, populácie v Spojenom kráľovstve nakupuje 74 eh, celkového počtu kníh v Spojenom kráľovstve. 1,2 milióna dospelých, dospelé populácie je to. Asi polovica, 54 eh, nakupuje 18 nákupcov, asi 9 miliónov ľudí. prípade, že ste predali 500 tisíc e, takýchto čítacích zariadení pre elektronické knihy v Spojenom kráľovstve, tak ste pokryli asi 8, respektive 10 populácie, ktorá si nakupuje knihy v Spojenom kráľovstve. Ak by ste chceli dosiahnuť e, úroveň 50 v prípade digitálnych kníh, tak e, by bolo nevyhnutné, aby 12 miliónov ľudí prešlo na elektronické knihy. A to je v princípe celá tá populácia, ktorá si nakupuje knihy v Spojenom kráľovstve. Asi 10 miliónov používa iPody, 2 milióny eh, používa iPhony. A je veľmi nepravdepodobné, že eh, zaznamenáme nejaký veľký dopyt po týchto elektronických knihách v blízkej budúcnosti, nejaký enormný dopyt. Nakoniec eh, niekoľko odporúčaní návrhov smerom na tvorcov legislatívy je nevyhnutné sledovať vývoj kľúčových milníkov, ktoré som spomenul predtým. Takisto je nevyhnutné zaručiť ochranu autorských práv. Takisto, čo je ešte dôležitejšie podľa mňa v prípade, že máme napríklad ochrániť hudobný priemysel, tak musíme posilniť boj proti pirátstvu. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme neuvalili nejaké legislatívne zmeny, ktoré narušia tú rovnováhu a ktoré budú mať negatívny dopad na existujúcu úroveň výdajov spotrebiteľov tak v oblasti bežných tlačených kníh, ako aj elektronických kníh, ako sa teda vlastne posúvame smerom k tomuto hybridnému svetu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz e, ukončíme prvú časť. Môžeme naštartovať diskusiu. A teraz dostane slovo pán Berlingen. Pán kolega, nech sa páči. Voglio soltanto <clears throat> proporre... Áno, ja by som chcel a povedať len o troch veciach. Dve sa týkajú zástupcu z Google a potom jeden bod, ktorý sa týka pána, ktorý nám predstavil Európánu. Čo sa týka Google, tu by som rád vedela, že či je toho názoru, že by bolo možné aby došlo k takému väčšiemu rozšíreniu. Širšie znamená e, niečo, čo sa týka miliónov ľudí. Ide tu o internet, že či ich bude môcť skutočne e, dosiahnuť, zasiahnuť týchto ľudí e, bez toho, že by sa navýšili náklady. A toto by malo teda skutočne veľké výhody pretože ja som skutočne prekvapený tou myšlienkou um, teda de Pekariu, veľkého právnika, uh, ktorý sa najskôr postavil proti trestu smrti a ktorý chcel skutočne tresty prispôsobiť sociálnym pocitom a, a ktorý skutočne povedal, že nemôžeme tu a, byť veľmi prísni a navyšovať tieto, navyšovať tieto tresty. Nie, oni by mali byť aktualizované potom, by sa um, tieto tresty tie by ani nič, v podstate by ani nič nespôsobili. Uh, prístup k vedomostiam, to je jedna úloha a úloha pre miliónov ľudí. Mm, je to tak povediac také veľké veľký sociálny moment, sociálny vývoj. Znamená to, že budú mať k dispozícii množstvo kníh, čo ja považujem už za teda skutočne veľký, veľkú, veľký, veľký čin. Uh, a dalo by sa povedať, že tomu e, všetkému tom chýba taká skutočná substancia, pretože tu sa dáva k dispozícii knihy, ale zároveň sa e, poskytuje prístup k literatúre, k veľmi kvalitnej literatúre. No a toto sú služby, ktoré mm, zlepšujú kvalitu ponuky a ktoré podporujú aj iné aspekty, mm, tak povediac, spotreby tých vedomostí. Tak by som to vyjadril. No a keď by sme mohli dnes u súkromných firm niečo také dosiahnuť, tak to je dostatočné. A či je to dostatočné, tak tú otázku si treba položiť. No. Ja som právnym historikom a e, strávila som skutočne veľa času s originálnymi e, písomnosťami v archívoch. A e, našiel som množstvo listov, na ktorých sa napríklad dá vybudovať celá vedecká doktrína. Ale ja som obrovským obdivovateľom Gutenberga napríklad. Pretože keď ehm, by sme mali dnes len staré kodifikácie, ktoré síce patria tým najkrajším eh, hodnotám, tak ehm, áno, eh, bolo by to síce krásne, ale my e, môžeme ďakovať Gutenbergovi za to, že tu máme jednu z najpodstatnejších hodnot nášho života, za symbol a e, internet sa stáva dnes našim Gutenbergom, no a vy sa povedať, ale e, musí to byť tak, že publikum, že verejnosť musí dať odpoveď na tieto nové otázky. No a tu by sme mali ešte niečo počiarknúť, niečo, čomu skutočne verím. Uh, verejné informácie a prístup verejnosti k kultúrnym hodnotám. A keď máte prístup k vedomostiam, tak to je skutočne funkcia, ktorú treba vykonávať verejne. A potom tu máme aj verejnú správu. Nuž, áno, dá sa to robiť skutočne verejne nie je potrebné eh, tu po súkromnej stránke najskôr niečo investovať môže to byť všetko e, držané e, len verejne, keď, e, pokiaľ chcete prispieť k takéto ponuke. Nejde len o USA a Európu, je to v podstate boj gigantov a v USA, v USA a tým, tu sa zasiahnu, alebo tu majú k tomu prístup množstvo, má k tomu prístup množstvo ľudí. A keď si to skutočne porovnáte, že máte po digitálnej stránke takýto výborný výsledok, tak e, to je úplne super. Ďakujem, hovorí pani Pák. E, ja tu mám tri prihlásenia do diskusie a poprosím vás všetkých, aby ste boli podľa možnosti struční, aby sme mohli e, sa venovať ďalšej diskusie. Pán Engstrom. Ďakujem pekne. Ja mám len veľmi krátku otázku na pána Nilsena alebo na pána z Nielsenu. Vy ste povedali, že e, knižnice nemajú dostatok e, výdavkov alebo nemajú dostatočné výdavky na knihy. A mňa by zaujímalo, či to nie je práve ich úloha robiť nákup knih. OK. Dobre, hovorí pani predsednička, pani Wikström. Oh, tak för ordet. Jag har haft... Ďakujem. Áno, ja som mala možnosť byť v Alexandrii viackrát a navštíviť tam novú knižnicu. A musím povedať, že tam platia tak relatívne nebežné princípy, pokiaľ ide o vytváranie zbierok. Ja si myslím, že sú tu určité paralely s projektom Európeana. prípade Európeány máme niekoľko členských štátov, ktoré prispievajú mnohým obsahom a mnoho krajín sa vôbec nezúčastňujú. A toto mi príde trochu ľúto. Podľa mňa je dôležité, aby sme zdôraznili diverzitu kultúr. Musíme poukázať na tú diverzifikáciu, na tú diverzitu v Európskej únii, pokiaľ ide o jazyky, pokiaľ ide o kultúry. Mňa by teda zaujímalo, ako môžete zostaviť zbierku takým spôsobom, aby náležite reprezentovala všetkých 27 členských štátov. To je teda moja otázka na pána Volmana. Ja. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám dve otázky. Jedna otázka sa je na pána Delamora z Google. Vy ste hovorili o partnerstvách, o tých exkluzívnych partnerstvách, e, ktoré Google vytvoril s mnohými oblastiami v Európe. Tak moja otázka je, aké exkluzívne sú tie partnerstva? To znamená, že je to e, partnerstvo také napríklad že keď má e, Google takéto partnerstvo, tak sú tieto diela stratené pre Európánu, alebo ehm, sa môžeme o to ešte zaujímať. Ale ďalšia otázka takisto, e, pán Volman alebo aj pán Delamora, vy ste nám veľmi e, jasne predstavili otázku, že digitalizáciou kníh alebo spisov e, sú tí, ktorí digitalizujú. Týmto vzniká vlastne nové autorské právo a tu pre mňa vyvstáva otázka, či máte e, návrh, ako tento problém možno e, riešiť, pretože my sa v rámci Európeny e, stretávame s tým, že keď sa niečo digitalizuje, tak zároveň vzniká nové autorské právo a potom otázka pre Google, ako vy s tým zaobchádzate, pretože keď digitalizujete knihy, vzniká nové autorské právo a čo potom pre tých ostatných? Ďakujem, pán Boris, veľmi krátko. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel opýtať predstaviteľa Európány. Vy ste hovorili o E, digitalizácii diel, ktorý tento proces je veľmi zdlhavý a zdá sa, že niekoľko krajín dominuje vlastne v vo využívaniu a vo využívaniu a vidíme, že ešte nemáme tú dynamiku. Ale myslíte si, že či otázka zmien autorských práv zdá sa vám teda, že či je možné navýšiť eh, množstvo kníh, ktoré bolo možné nájsť v kolekcii Európány. To je moja prvá otázka. Či teda... A druhá otázka, ktorú by som chcel eh, dať zástupcovi firmy Nielsen. Vy ste hovorili o tom, že asi polovica čitateľov mm, eh, a spolu začiatelo vlastne robí 50% nákupu kníh a myslíte si, že e, e, to isté, čo e, zástupca Európány, že Google, ktorý digitalizuje časť kníh a v rámci promočných akcií, informuje ohňa, že či toto nemôže byť spoločné, či by digitalizácia nemohlo, nemohla byť takou takou promočnou akciou pre knihy, pretože vidíme, že tá uh, Revolučnosť e, digitalizácie kníh nemusí mať e, veľmi veľký vplyv alebo revolučný vplyv na predaj e, tlačených kníh. Či by to nemohlo byť tak, že by tá digitalizácia kníh bola takým predskokanom obchodu s tlačenými knihami. Ďakujem, prosím vás, pán Namora, veľmi krátko, stručne. Áno, aby som zareagoval na otázky pána Berlingera. Pokiaľ ide o prístup, sme presvedčení, že čo možno najširší prístup k zdrojom je potrebný čo mož, pri čo možno najnižších nákladoch, e, pokiaľ je to možné zdarma. Teda každý užívateľ dnes má možnosť navštíviť Google a stiahnuť každú jednu kopiu diela nachádzajúceho sa vo verejnej domene. Dokonca aj pre zrakovo postihnutých sme veci zjednodušili. Títo môžu konvertovať tieto diela do brajlovho písma. Takže plne s vami súhlasíme a e, to vyplýva aj z našich štatistík. Pokiaľ ide o tú otázku, či Google, či tieto iniciatívy um, nahradzajú knižnice. My si myslíme, že hromadná digitalizácia aj doplnkom nie je náhradou pre činnosť knižníc a podobných zariadení. Takže prosím, vnímajte to ako službu pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nemajú prístup ku knižniciam. Či už je to z mm, geografických dôvodov, z dôvodov nemajetnosti. Takže prosím, toto online ponúkanie kníh chápte ako rozširovanie prístupu, pretože my si myslíme, že ľudia musia mať prístup k informáciám, musia mať výber. Ďalšia otázka. Pokiaľ ide o naše partnerstvo s knižnicami, áno, my sme presvedčení, že tieto diela nie sú stratené pre Európeanu. My sme prednedávnom podpísali dohodu s ministerstvom kultúry Talianska o spolupráci s knižnicami. Eh, Florenska E, knižnica je členom Európeány a teraz im budeme digitalizovať e, jej diela. A takto to je. Toto dielo by malo byť k dispozícii na čo možno najväčšom počte portálov. Pokiaľ ide o autorské práva, my samozrejme tieto dodržiavame bez ohľadu na to, v akej krajine sa nachádzame. Samozrejme, že keď nejaká kniha je súčasťou verejnej domény, verejného vlastníctva, tak e, z tohto dôvodu e, môžeme dať kompletný prístup k tomuto dielu užívateľom po celom svete v prípade, že v príslušnej krajine, v jeho krajine je táto kniha verejnej domény, tak ju môže zdarma stiahnuť knižnice, to isté. My digitalizované súbory dávame k dispozícii naspäť knižniciam, tak aby ich mohli dať k dispozícii prostredníctvom svojich zdrojov. Otázka odpoved na otázku pána Borisa, pokiaľ ide o predaj kníh. To bola otázka pre pána Volmana, ja mám pocit. Pán Volman, nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že mňa sa týkali štyri veci. Poprvé, či potrebujeme nejakú verejnú reakciu, verejnú iniciatívu, ako by to malo byť s verejnou eh, digitalizáciou, do by mala byť verejná. Naozaj toho obsahu na digitalizáciu je tak veľa, že to skrátka nemôže byť iba verejná iniciatíva. Je potrebné zapojiť súkromný sektor. Súkromný sektor sa musí aktivizovať. Otázka však znie, kde sú tie hranice aká exkluzivita je priateľná, aká už nie. A toto je veľmi zaujímavá oblasť. Otázka pani Wikström, ako zabezpečíme, že všetky členské štáty budú zastúpené. Nuž, v Európeane momentálny stav je takým určitým vrcholom, vrcholom ľadovca, pretože vo všetkých krajinách prebiehajú digitalizačné aktivity. To sa vyrieši. Áno, vždy tu budú členské štáty aktívnejšie než iné. Momentálne v rade, v pracovnej skupini hovoríme, v maji budeme mať takéto závery tejto pracovnej skupiny a chceme pripraviť takú určitú roadmap, taký určitý zastavný plán, kde identifikujeme medzery v jednotlivých členských štátoch a chceme teda odporučiť, ako tieto medzery zaplátať. Vaša otázka týkajúca sa nových autorských práv a riešení. Nuž, táto otázka podľa mňa zatiaľ uh, momentálne je v takej fáze, ako bola otázka uh, tých osirelých diel pred 5 rokmi. Vtedy sme nemali riešenie a teraz o 5 rokov sme uh, pripravení konať v tejto otázke. A ja si myslím, že pokiaľ ide o tie nové autorské práva vyplývajúce z digitalizácie, že sme presne v tej fázi. My, fáze my sme identifikovali problém a teraz začíname hľadať riešenia. Ja pevne verím, že o 3-4 roky to dozreje do štádia, kedy budeme schopní tie riešenia poskytnúť. A posledná vec, to bola definícia osirelých diel prečo by táto nemala byť nejaká široká, tak aby sa dala teda využívať v čo najväčšom počte prípadov. Na jednej strane samozrejme chceme, aby osirelé diela mohli byť používané, pretože je nepriateľné, aby tie diela neboli k dispozícii pre nikoho. Nie sú prínosné ani pre autora, ani pre spoločnosť, ani pre nikoho. Zároveň treba zohľadňovať záujmy držiteľov práv. Nechcete, aby predsa niekto digitalizoval osirele dielo, tvrdia, že to je osirele dielo, bez toho, aby si to riadne overil. Takže musíme nájsť e, riešenie pre situáciu, kedy sa e, zrazu objaví autor. Takže áno, aby sme mohli materiály všetky používať, ale zároveň musia byť v plnej miere zastúpené a dodržané záujmy e, vlastníkov práv. Pán Nielsen otázka digitalizácie, že ide o rozširovanie zdrojov. Áno, máte pravdu, je to úžasná vec, je to vynikajúce pre spotrebiteľov. Tento zdroj zvýši dostupnosť pre spotrebiteľov prostredníctvom smartfónov, počítačov a rôznych ďalších zariadení. A my musíme zabezpečiť, aby sme chránili existujúce modely podnikania predtým, než prejdeme k tomuto hybridnému modelu. Ďalšia otázka, pani Wikström, krátka odpoveď, teda pán Wikström, podľa nás by nemohli, by nemali kanibalizovať knižnice predajcov kníh. Autory sú platení prostredníctvom modelov podnikania ktoré existujú v súčasnom reťazci, a teda autor, e, vydavateľ a potom čítateľ. Tieto modely musia samozrejme na, naďalej fungovať so zohľadnením najnovších trendov. Áno, e- srdečná vďaka účastníkom z prvého kola. Teraz prejdeme k druhej časti nášho vypočutia a tu ide o dopady digitalizačných projektov, predovšetkým čo sa týka uh, hospodárskych uh, kultúrnych um, akcií. Španielský, uh, teraz poprosím španielského spisovateľa, uh, aby sa nám prihovoril. Dobrý popoludnie, vaše dámy a páni. Ja sa volám Bruno Kalindo a som spisovateľ Bruno Kalindo. Mm, píšem články do novín, mm, píšem, pre, robím preklady, manažerské texty, dokonca e, texty piesni. To, čo by som ja chcel uh, Um, no už, neviem, je to samozrejme, e, to, čo, čo píšem, to je moje uh, povolanie a e, za posledné tri roky sme hovo- sa hovorilo, že tá oblasť, ktorou sa zaoberám, to, sú, to je literatúra. Krátke básne, krátke novely. Teraz by som chcela hovoriť o literatúre a, a chcel by som hlavne hovoriť o týchto o tých osireliteľách. Ja nechcem hovoriť o a, akademických témach. Ja patrím k tým spisovateľom, ktorí nové technológie vidia veľmi pozitívne a ktorí a, e, to chcú využiť prakticky. Moja no, deviatá novela, či a, mm, e, rozprávanie hovorí o tom, a, pardon, je, je veľmi malá a viem, že mm, moja ďalšia kniha bude len taká malá, ako je mm, Nechet na mojom prste. Bude to ako ikonka na mm, display, a toto bude viesť vlastne k financovaniu môjho povolania. Možno, že aj nie ako člen e, sveta literatúry alebo Mhm. To pociťujem, e, pociťujem veľa pesimizmu u kolegov, mm, ktorí hovoria, že by sa mal, že by sa mal mm, že by že mal internet nahradiť papier. Ja neviem, ja nie som taký pesimistický. Ja si myslím, že e, je mi veľmi ľúto, že, že priemysel sa celému toto, tomuto dobrodružstvu venoval a nie my v rámci, na, v rámci vydavateľstiev. My musíme jednoducho pochopiť, že e, papier bol len historická parantéza medzi um, napísaným slovom a digitalizáciou. Mnohí mladí čitatelia už nemajú nič dočinenia s kultúrou a uh, zaoberajú sa len s knihami, len vtedy teda, e, keď a chcú niečo čítať, len vtedy, keď to môžu stiahnuť digitálne a je to veľmi rozšírené. Takže musím povedať, že digitalizácia kníh je rovnako dôležitá ako ostatné kultúrne obsahy. Zoberme si prípad hudby, poplatky alebo tie peniaze, ktoré sa získali pre, získavali predajom e, z cd tak toto, tieto príjmy sa budú, e, sa budú strácať. A keď ja hovorím ako mm, spisovateľ, myslím si, že my si musíme tiež e, premyslieť ďalšie modely, možno si musíme premyslieť, ako sa venovať týmto oblastiam, možno je veľmi ťažké toto všetko kontrolovať, ale je to veľmi rozšírené a v podstate e, vidím, že tu máme podobný, podobný proces ako v oblasti hudby. Ja si pripomínam nazvanie tohto vypočutia a preto by som chcel hovoriť o jednotlivých konsekvenciách takéhoto výboja v ekonomickej alebo aj v tej oblasti života. Ja to vidím tak, A toto robia takisto mnohí európsky spisovatelia v celom svete, že e, to má pre nich obrovské dopady. Ja e, začnem s tým jedným pohľadom e, všetci členovia takého klasického sveta vydavateľov vedia o tom, že budeme mať menej zisku, menej poplatkov a užívateľ bude môcť spotrebovať viac bez toho, že by sa to viac platil. Takisto ako je to pri hudbe alebo um, v rámci e, žurnalizmu. A čitatelia samozrejme nemôžu byť ani zástupcovia svojich e, autorov, tak aby sa to vyrovnalo. Aby im vyrovnali uh, a pardon, vydavatelia nemôžu zastupovať svojich autorov, tak aby im vyrovnali tento výpadok, a, tak ako to bolo napríklad v hudobných vydavateľstvách. Nuž, je to veľmi ťažké, ale rozhodujúce je, aby sme vychovávali spotrebiteľov, aby sme ich upozorňovali na to, a, je, nemá nemá jednoducho zmysel robiť sankcie pre jednotlivé osoby, e, ktoré na svoje počúvanie e, sťahovali hudbu. Nuž, ale jasné je, že veľké a malé e, obchody s knihami um, strácajú trh, strácajú podiel na trhu. A tie veľké tie veľké vydavateľstva vedia, že máme čím ďalej, tým viac dočinenia s displejmi. Musia zmeniť svoje, mm, svoje um, procesy, musia sa tomu prispôsobiť. Ja si myslím, že uh, v rámci literatúry uh, máme ešte uh, ďalšieho takého nepriateľa a to je ten amatérske, to je to amatérske vydavateľstvo. Uh, kedy môžete absolútne bez nákladov a s využitím príslušných sociálnych sietí, čo je najdôležitejšie pre šírenie digitálnych e, kníh a tak ďalej, tak e, tento fenomén bude stále narastať e, pre spisovateľov. To znamená, že digitálne um, že digitálne predaje a nákupy, že tu sa prerozdeľujú tie peniaze inak a v podstate pre tento sektor je to e, výhodou. No, ale my už uvidíme, uvidíme, ako sa to všetko bude realizovať. Samozrejme, e, je jasné, že niektoré veci sa musia oplácať. E, väčšina veľkí spisovateľia, ktorí najviac predávajú, tí najviac stratia takýmto pirátstvom, ale uh, mali autory alebo um, ďalší, títo môžu práve eh, tieto oblasti veľmi dobre využiť. Literár, uh, eh, eh, autory literatúry um, musia vedieť, ako by čo najlepšie využili tieto sociálne siete. A ja by som odporúčal, aby, sa, aby lepšie oslovovali svoje potenciálne publikum, aby ich lepšie spoznali. Teraz by som chcel hovoriť o tých kultúrnych dopadoch. Myslím si, že my všetci e, môžeme získať týmto fenomenom. A to enormné knihovníctvo a vydavateľský svet bude mať prístup e, vo svete a, a prístup ku knihám pre čitateľov. Toto, toto všetko, prístup ku knihám bol vždy vždy snom vo svete. A teraz je to možné, je to triumf internetu a triumf človečenstva. Ja musím ešte raz povedať a opakovať, že ten pokrok nezadržíme, musíme si jednoducho, musíme sa prispôsobovať každý bloger môže, každý bloger môže Eh, šíriť svoje texty a nemusí brať na nikoho eh, ohľad. On nepotrebuje žiadneho vydavateľa, nikoho. On nepotrebuje ani online vydavateľa, ani Google. A paradoxom je, že takáto digitálna stratégia ale zároveň znamená, že eh, tá prezentnosť je čím ďalej tým dôležitejšia. To znamená, že spisovateľ musí sa venovať tej digitálnej uh, E, oblasti, ale musí byť aj fyzicky prítomný. A verejnosť ho bude rovnako hodnotiť ako hudobníka, tanečníka, účastníka konferencia, e, konferencie na niektorých je básniach. To je už aj um, tak, pretože mnohé básne sa nepíšu uh, preto, aby sa čítali, ale uh, sa Um, čítajú len pri verejných čítaniach, pri verejných prezentáciách alebo pre určité, na určitých eventoch. Um, mnohí básnici radšej čítajú, robia čítania svojich diel um, a nespoliehajú sa len na predaj. A tento fenomén je čím ďalej tým väčší. A ďalšie multimédia uh, sa tomu takisto uh, venujú. Ja som už e, zverejnil sedem kníh o, ne, o, o nezávislých e, nezávislých vydavateľstvách e, multinárodných alebo aj mojom vlastnom. A čo sa týka materiálov na konferencie, semináre, na workshopy, rôzne prednášky, koncerty, aj v mojej krajine, aj v zahraničí. V mnohých prípadoch je to tak, že toto vystupovanie na verejnosti, že čím viac sa tomu e, venujem, tým viac e, predávam, tým menej predávam svojich kníh. A čo mám na to povedať? Za, kaž, za každým to bude tak, že e, spisovateľ, autor sa bude musieť jednoducho sám zúčastniť takéhoto, takýchto čítaní. My sme to videli, že um, spisovateľ uh, sa bude musieť zúčastňovať aj na koncert, takisto ako na koncertoch, keď píše piesne a prípadne sa bude musieť zúčastňovať na prednášaní svojho textu. Je to tak. A ja teraz hovorím predovšetkým o internete. Literatúra bude oveľa ľudovejšia, ako tomu bolo doteraz. A ja si myslím, že tá literatúra sa bude aj viac čítať, viac sa bude konzumovať. Spoken word, storytelling, toto už máme v, um, aj v, um, v reklame alebo v politike budú nadobúdať uh, väčší význam. Jednoducho musíme sa zoznámiť s určitým konceptom, uh, ktorý by sme mohli označiť ako performance, prezentáciu literatúry. Negatívny aspektom, ktorý vidím, je ten, e, že sa bude, že bude existovať menej prekladov a ono je to predsa len určité mm, ochudobnenie, pretože niekedy je to tak, že máme síce prístup k celosvetovej literatúrnej tvorbe, ale v podstate nemáme prístup uh, v nejakom jazyku, ktorému rozumieme, ktoré, ktorý nie je jazyk uh, originálu. A teraz posledná konzekvencia, to sú veci, ktoré sú uh, veľmi zaujímavé a kto a e, vidíme, že Európania musia skutočne e, urobiť e, túto enormnú prácu k digitalizácii a musia európskym uh, občanom predložiť celú, celé dedičstvo minulosti, ale aj súčasnú produkciu, pretože súčasnú tvorbu, pretože týmto uh, sa uh, to celé, sa, celé chráni pred skomerciovazovaním, skomerčnením. Pardon. A môže sa takisto stať, že uh, Google sa bude zajtra stávať k tomu trochu inak, možno bude cenzorom alebo bude chcieť e, autorov presvedčiť všetkých o svojich vlastných predstavách. Už nikto nám negarantuje, že zajtra tento internetový prístup nebude robený len formou um, ziskového a teda nadobudnutia zisku. Uh, Takže to, čo dnes zobrazujem ako filantropistické, ako humanistické, toto, je, eh, toto nie je žiadne tajomstvo. V novom geostratickom usporiadaní Európy sa Európa už nevie tak dobre umiestniť a eh, kapacity tvorby a potenciál a demografia alebo historická mladosť, toto vyzerá inak. Čo musí Európa dnes brániť, ale čo musí aj zároveň ponúknuť svetu. Ja si nemyslím, že by sme uh, Ehm, mali ponúknuť najlepšiu podnikovú štruktúru, alebo že by sme sa stali hospodárskym centrom Európy, ani nebudeme najlepším, uh, najlepším laboratórium pre výskum a vývoj. My nie sme ten nový svet, ale čo Európa má, to je kultúra a vedomosti. A podľa môjho názoru musíme toto ponúknuť, toto musíme ale aj chrániť, musíme to správovať a musíme sa postarať o, o reklamu, pre tieto technológie aj na nových platformách. Myslím si, že túto celú novú vec nemôžeme nechať len v rukách amerických eh, monopolných spoločností. Určite nie. Urobme my niečo. Um, postavme sa my týmto výzvam. A záverom by som chcel povedať, že musíme sa snažiť tiež o to, že um, by malo byť naše obyvateľstvo lepšie technologicky vzdelané, pretože väčšina nášho obyvateľstva nevie nevie sa postaviť tomuto, tejto rýchlej zmene a pokiaľ budeme mať e, strach alebo nedôveru voči internetu, pri najmä po toto vládne v určitých vrstvách e, občianstva, občanov, tak myslím si, že to nebude e, že to bude len preto, lebo tú obrazovku jednoducho správne nepoznáme. Áno, ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Teraz poprosím pána Serezie nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať obom výborom za to, že mi dali možnosť vysvetliť výzvy, ktoré prináša so sebou digitalizácia pre vydavateľov. Pracujem v rámci Gallimard Publishing, mám na starosti otázky digitalizácie Zastupujem Európsku federáciu vydavateľov. Takisto by som mal spomenúť, eh, že som súčasťou výboru Montisie, ktorá sa zaoberá písomným dedistvom. Eh, je to orgán pod eh, francúzským ministerstvom kultúry, respektíve výbor. Galimard nedávno oslavil storočnicu svojej existencie. Máme asi 30 tisíc titulov v rámci nášho zoznamu tisícky kontaktov, a nespočetné množstva strán textu, ktoré e, sme zverejnili, preložili. Poskytujeme texty po celom svete, vo všetkých jazykoch. A naše aktivity umožnili tomu, aby sa mnohí autori stali známi po celom svete napríklad Jean-Paul Sartre. Čiže máme naozaj skvelé mená v rámci našich zoznamov. E, samozrejme, musíme zohľadňovať aj digitalizáciu a musíme zaručiť, že my ako vydavatelia sme e, dostupní a sme aj viditeľní na webe. Vydavatelia teda musia byť plne zapojení do digitalizácie a využívania svojich katalógov. A to je obrovská príležitosť e, z viacerých dôvodov. Poprvé, Ide o to, aby sme na, na, zaručili návratnosť toho kapitálu, ktorý sme investovali počas rokov. Vydavateľovi boli dané práva zo strany autorov eh, preskúmať a využiť eh, to, to literárne dedičstvo a je nevyhnutné zaručiť eh, správne nakladanie s dielami autorov, tak ako je táto povinnosť zakotvená v zmluvách. Musíme ďalej umožniť čitateľom ľahký prístup k písomnému dedictvu. Bez toho, aby tu bola istá koncepcia nesprávne vnímaného, nesprávne vnímaného bezplatného poskytovania. Nič také neexistuje. Musíme zaručiť, že vydavateľský segment e, zostane na, naďalej bohatým, silným a legitímnym. Žiadna digitálna knižnica nemôže nejakým spôsobom obhájiť narušenie rovnováhy súčasnej. Preto sa Galimard rozhodol digitalizovať veľký počet titulov, 20 tisíc k dnešnému dňu. A súhlasili sme e, s našimi autormi o podmienkach odmeňovania, čiže robíme to autor, po autorovi a práca po práci alebo titul po titule. E, je to naozaj veľmi zdlhavá práca, zdlhavejšia ako samotná digitalizácia. To umožnilo vytvorenie e, obrovských obsiahlých digitálnych katalógov. Vo Francúzsku a v Nemecku e, hlavne pokiaľ ide o tie knihy, ktoré už nie sú v tlači, môžeme eh, načrtnúť systém riadenia, ktorý umožňuje vydavateľom dobrovoľným spôsobom poskytnúť ich texty. Takže takýmto spôsobom by bolo možné text, povedzme, zadať aj do Európeány. Je aj viacero národných riešení, ktoré sú predpokladané, ale to si vyžaduje naozaj veľmi dôsledný výskum v krajinách publikovania, napríklad vo Francúzsku, spolupracujeme s úradmi a snažíme sa zabezpečiť systém pre osirele tituly, pre osirele práce a to si vyžaduje jednomyselný súhlas všetkých zainteresovaných strán. Projekt Európeana, teda správa práv diel, ktoré sú v Európeáne, tak tam by to malo byť podložené naozaj podrobným výskumom a takisto by to malo byť e, právne dotiahnuté veci na úrovni každej krajiny. Je nevyhnutné robiť takéto veci na európskej úrovni. Je možné zapojiť e, vydavateľov do tvorby e, týchto súborov a do spoplatňovania týchto súborov a distribúcie. Všetky tieto aspekty sú boli záujmu vydavateľov. A v prípade, že vydavatelia naplnia svoje zmluvné podmienky, a teda zmluvné povinnosti, tak toto presne od nich bude vyžadované. Čiže vydavatelia majú teda možnosť a takisto aj zodpovednosť e, v tejto súvislosti a musia využiť možnosť investovať. Hrozba, ktorá z toho, že by sme tak nespravili, tak by sme nejakým spôsobom nedodržiavali zmluvnú slobodu. Hrozba by bolo, že tretia strana by mohla nahradiť eh, vydavateľov a mohla by eh, využiť eh, vlastne tú prácu, to dielo a všetko by to sama upravila táto strana bez toho, aby išla cez vydavateľa. Na konci tejto koskej plochy je vlastne piráctvo. Na tom opačnom konci. A vítame iniciatívy na úrovni EÚ, ktoré sa snažia posilniť e, ustanovenia, ktoré bojujú proti piráctvu a falšovaniu. Musíme ale zaručiť prístupnosť a dostupnosť systému a jeho funkčnosť a takisto dostupnosť e, v rámci týchto právnych systémov. V prípade, že dáme príliš veľa obsahu do digitálnych knižníc, tak to by mohlo ohrozovať legislatívu v oblasti duševného, ochrany duševného vlastníctva, ako napríklad v prípade Google. Pravidlá sú takmer nanútené vydavateľom. Ešte stále máme veľmi vážne problémy s otázkou autorských práv. Myslím si, že európske inštitúcie by e, sa mohli nechať inšpirovať britským systémom. vytvárania digitálnych knižníc a mali by tom aj zaručiť, e, že bude dodržiavaná taká rozmanitosť doba. Nemyslím si, že tu sú nejaké prekážky, ktoré by bránili vytváraniu digitálnych knižníc, ale musíme si ujasniť tie faktory, ktoré spomalujú takýto postup. Často aj predstaviteľa knižníc sú proti tomuto a to z dvojakých dôvodov, technických a ekonomických, e, najskôr tým ekonomickým. Keď sú vytvárané nové elektronické knihy, tak to neznamená problém sám o sebe, ale je problematické poskytnúť kvalitné digitálne súbory, v prípade, že robíme nejakú masovú digitalizáciu, čiže aspekt kvality je veľmi dôležitý. Správa Mark Tessier spomína e, tieto aspekty. Vydavateľ takisto zaručuje integritu a celistvosť e, textu a tá je zagarantovaná tak e, smerom na autora, ako aj na čitateľov. A snažia sa predovšetkým zaručiť, že proces digitalizácie bude procesom aktívnym, že to nebude len nejaký unáhlený No, nejaké unehlenie, zverejnenie, nedomyslené snahy Google digitalizovať e, tituly, ktoré, na ktoré sa nevzťahuje autorské, autorské, autorská ochrana, tak e, to je neakceptovateľné. Len ťažko nejakým spôsobom stanoviť odmeňovanie dotknutých e, pri takomto postupe, pri takejto digitalizácii. Ešte stále sme v raných štádiách je ťažké zadefinovať rámec pre takéto meniace sa podmienky, meniacu situáciu. Vypočuli sme si mnohé naozaj smiešne návrhy. Každý deň teda prichádzajú nové. Francúzskí vydavatelia sa snažia o to, aby bol tento trh regulovaný férovým spôsobom. Musíme zaručiť, aby rozmanitosť eh, vydavateľského priemyslu bola zachovaná. digitalizácia nemôže ignorovať takéto obavy. Vo Francúzsku je silná tradícia upravovania tejto oblasti a všetci aktéry spolupracujú a nie je to na základe nejakého kartelu, ale je to z dôvodu vzdielaného presvedčenia, že tie ceny treba riešiť práve na úrovni vydavateľskej. Takisto je tu obava, že niekto v rámci toho reťazca by mohol začať kontrolovať vlastne jednu časť eh, toho vydavateľského procesu. Kolegovia zo Spojeného kráľovstva takisto predložili nejaký zmluvný model, eh, ktorý eh, by prispel k stanovaniu cien v tomto digitálnom svete. zaznamenali sme aj úspechy, pokiaľ ide o napríklad spoločnosť Amazon. A tam e, boli e, tie jednotlivé vydania Kindle. Sú ešte ďalšie oblasti, kde je nevyhnutné, aby spoločenstvo zasiahlo. Tieto digitálne verzie musia byť za priateľné ceny a musíme si takisto ujasniť, aká bude sadzba DPH pri takýchto digitálnych eh, publikáciách. Snažili sme sa takisto zvýšiť povedomia o týchto veciach medzi členskými štátmi a je nevyhnutné zabezpečiť, aby digitálne knihy boli poskytované za priateľné ceny pre všetkých spotrebiteľov. Takúto petíciu podpísalo viac ako 150 tisíc predstaviteľov stavovských eh, organizácií z rôznych krajín a našli podporu medzi e, predajcami kníh, medzi vydavateľmi. Veľká miera pozornosti by mala venovaná nasledovnému. Nechceme e, monopol, alebo nechceme, aby dominantní aktéry sa prevzali kontrolu nad kľúčovými segmentami webu. Ďalej je tu veľmi citlivá interakcia medzi e, vyhľadávačmi a službami predaja kníh. Musíme teda zaručiť indexovanie takýchto knižníc, tak aby boli vo všeobecnosti prístupné. Takisto je nevyhnutné poskytnúť podporu vydavateľskému sektoru, pokiaľ ide o digitalizáciu. Potrebujeme kvalitnú webovú, kvalitu webové vydávanie, ale zároveň potrebujeme aj podporu pre predajne kníh, knihkupectva, tak aby sa dokázali aby dokázali naviazať tak textové, ako aj digitálne verzie textov. Čiže je nevyhnutné zaručiť dobrú interakciu medzi týmito dva médiami. Podnikateľská stratégia niektorých e, prevádzkovateľov vedie k tomu, že nejakým spôsobom nám nanútia istý, istú formu vývoja a myslím, že to je zdrojová pre nás. Srdečná vďaka. Ako ďalšie bude hovoriť pani Frederika Nielsen z firmy Books. Deman GmbH. Nech sa páči. Jetzt an? Jetzt. <laughs> Möchte ich mich auch bedanken. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať všetkým, za, e, sa vám poďakovať za pozvanie, e, aby som mohla zastupovať naše názory na túto tému. Dovolte mi, aby som najskôr predstavila náš obchodný model. Um, Books on Demand uh, GmbH, to je SRO, uh, to je vlastne um, spoločnosť, ktorá sa uh, ktorá sa špecializuje na digitalizáciu kníh a potom ich on demand e, vytlačiť a distribuovať. E, my Takisto máme akvizície content provider, to znamená, máme vydavateľstva autorov, ktorí e, dajú svoje knihy digitalizovať a dajú ich, ukladajú k nám do archívu v, vo formáte PDF. My ich môžeme zostávať do zoznamov, takže v každom obchode ich môžete objednať, či to internetom, alebo aj u stacionárnych obchodov e, s knihami. Ak dostaneme nejakú objednávku on demand, tak sa táto kniha do 24 4, hodín vyprodukuje a potom sa a potom sa um, zášle do obchodu alebo do knižnice. Takisto sa uh, táto spoločnosť stará o um, o mm, vyfakturovanie a či vydavateľ alebo autor, ten, ktorý má autorské práva, si stanovia svoju maržu, ktorá sa im prevedie. Tie tituly e, spoločnosti On Demand e, sú veľmi rozmanité, sú to e, prvé vydania s malými počtami, to je relatívne malé riziko, ale týmto spôsobom sa robia aj dotlače a čo je veľmi dôležité, to je takisto opätovná tlač postov, ktoré, boli, ktoré už boli vypredané, to znamená, že také, ktoré nie sú vlastne k dispozícii, tak normálne ani nebudú, tak sa to dá takto urobiť. My máme množstvo titulov, ktoré pre, pre, predávame, máme takisto špeciálnu literatúru a regionálnu literatúru. Druhá oblasť, druhí zákazníci to sú autory samotní, E, druhá oblasť. E, to sú autory zo všetkých možných e, žánrov, romány, biografie, vedecké tituly a ďalšie tituly. Biode ponúka autorom uh, a autorom a vydavateľstvám um, veľmi uh, dobré podmienky, pretože to nie je finančne náročné, takisto digitalizované tituly sa môžu ponúknuť do opätovného predaju bez toho, že by musel, sa musel platiť za skladovacie priestory, uh, um, vydávanie knihy on demand a e-book. My sme v stave ponúknuť a uh, oboje. Biodem má príležitosti ponúkať e, oba spôsoby a sme zastúpení na medzinárodnom trhu nakoľko sa cez Books on Demand e, po, sú k dispozícii um, sú k dispozícii eh, mnohé knihy a Bioda vlastne podporuje mnohé, eh, tu rozmanitosť pardon, knih na trhu a takisto poskytuje možnosť autorom eh, zverejňovať svoj názor a produkovať svoje vlastné knihy. Ako to vyzerá na trhu, Books on-demand je prezentné na mnohých medzinárodných trhoch. K našim zákazníkom patria veľké nakladateľstva, veľké vydavateľstva ako Springer napríklad, ale aj malé nakladateľstva. Táto oblasť e, má veľmi rýchly vývoj. Vidíme to e, na rozvoj, na tom diagrame. Začiatkom roku 2006 sme mali 17 tisíc titulov a v roku 2009 to už bolo 150 e, tisíc titulov. To znamená, že za 3 roky sa to viac ako e, sa značne znásobilo. Každý deň nám prichádzajú nové E, tituly a v roku 2009 sme vytlačili viac ako 3 milióny exemplárov kníh. A my sme presvedčení o tom, že táto oblasť bude rásť naďalej. Samozrejme je to podmienené technologickým pokrokom a aj dobrou kvalitou vytlačených diel, takisto znižovaním nákladov a samozrejme ponúkame veľmi um, rastúci content na stagnujúcom trhu aby sme, e, som to ešte takto um, mohla viac priblížiť. Máme e, nemecké vydavateľstvo Grojta, e, toto má veľmi intelektuálny program. Um, um, Mm, čitatelia tohto um, vydavateľstva môžu e, čítať do konca e, knihy e, z roku teda do roku 1747, ktoré sú digitalizované a ktoré môžeme vytlačiť on demand. O Springeri som už hovorila, um, tento, toto vydavateľstvo má okolo 10 tisíc titulov, ktoré majú ktoré majú u nás usklenené A a BOD a to vytláča e, tlačí potom, pokiaľ to jeho čitatelia potrebujú. My vieme byť veľmi flexibilní a veľmi rýchli. A teraz, čo sa týka nášho postoja k digitalizácii diel, ja by som chcela povedať o Eh, rôznych ponukách eh, k digitalizácii, k ich distribúcii. Domu eh, patria aj rôzny print, rôzne printové médiá. Tieto, e, títo etablovaní providery robia rôzne dohody s jednotlivými autormi, s držiteľmi autorských práv, teda s vydavateľstvami a s autormi a cez tieto práva sa to potom uh, môže zrealizovať. Toto je síce e, časovo náročné pre ponúkateľov, ale za posledné roky sme mohli, ako vidíte, aj na základe tých čísel, že sme to vedeli dostať na trh a boli sme veľmi úspešní, pretože tie e, čísla sa nám znásobili. Na druhej strane vidíme množstve, vidíme, že mnohé inštitúcie sa snažia o e, takú zásadnú digitalizáciu a nevyžiadanú digitalizáciu kníh. Na základe týchto konceptov musia e, vydavateľstva a autory e, aktiv, byť aktívni a e, zamedziť túto digitalizáciu, čo sa týchto No a tu potom sú aj stanovania cien, cien bez, nejakého, bez nejakého priestoru. My vidíme určité rizika takýchto digitalizačných projektov. Za prvé dochádza k porušeniu autorských práv, ktoré sa veľmi ťažko dajú uplatniť, alebo takmer vôbec nie. Na druhej strane je tu aj cenová deformácia voči tým ponúkateľom, ktorí sú už 10, eh, eh, už 10 ročia eh, v, v, v veľmi ná, cenovo náročných akvizíciách pracujú na tomto trhu. A za druhé, takisto sa obávame vytlačenia malých ponúkateľov, pokiaľ sa tento kontent nebude prístupný pre všetkých a pokiaľ nebudú jednotné pravidlá. A teraz prejdem k našim záverom. V zásade e, vítame rozsiahlu digitalizáciu kníh a vítame ju. A podporujeme ju. Um, čo sa týka obchodného modelu, Books on Demand um, predstavujú určitú cestu, ako sa knihy dostanú do obchodov a Eh, k čitateľom a BOD eh, predstavuje isté doplňujúce služby k tej digitalizácii, ako sa všeobecne plánuje, ale napriek tomu je dôležité, aby tu bola vytvorená rovnosť šanci a rovnaké pravidlá pre všetkých ponúkateľov, ktorí sa zaoberajú digitalizáciou kníh. A to by znamenalo, že copyright, tak ako tomu bolo doteraz, musí byť Eh, objasnený pred digitalizáciou a až potom sa môže kniha digitalizovať. V prípade, že by sa to malo potom eh, upraviť inak, copyright by mal byť voľnejší alebo chránenejší ako digitalizačný content, potom je potrebné eh, uplatňovať takisto paušálne cenové modely. A potom ešte by sme chceli upozorniť na skutočnosť, že v internetovej globalizačnej nom svete je veľmi e, ťažké na internete obstať. Ďakujem. Ďakujem vám, hovorí pán predsedajúci. A potom ako posledný e, z, tejto, e, z tohto kola pán profesor François Dubreuil zo Združenia európskych predajcov kníh. Ďakujem. Françoise Dubrio, som riaditeľkou Federácie európskych predajcov kníh. Dovolte mi, aby som sa najskôr poďakovala za to, že tu dnes môžem byť, že môžem reprezentovať predajcov kníh a že vám môžem stručne povedať, ako na nás, predajcov kníh, vníma, vplýva pardon, digitalizácia kníh. Naša federácia reprezentuje národné asociácie predajcov kníh. 25 tisíc jednotlivých predajcov kníh rôznych foriem, či sú to reťazce, online eh, firmy a tak ďalej. Toľkoto predajcov teda my zastupujeme v EBF. Niektorí si možno myslia, že v prípade predajcov kníh ide o takého už toho posledného Mohikána, že ide o plemeno, eh, ktoré je odsudené na zánik. Vôbec to tak nie je my si plne uvedomujeme, aké zmeny prináša digitalizácia a chceme predávať knihy v papierovej forme a zároveň aj v digitálnej forme. Chceme teda reagovať na dopyt, aktuálny dopyt na trhu, poskytovať to, čo bude si trh žiadať. My musíme samozrejme svoje podnikateľské modely prispôsobiť digitálnej realite a vo väčšine európskych krajín sa to už aj deje. Predajcovia kníh zriadujú digitálne platformy spolu s ďalšími aktérmi a s, s vydavateľstvami a chceme teda predávať aj digitálne knihy našim zákazníkom. Tlač na požiadanie, to, čo pred chvíľkou prezentovala predrečníčka, je veľmi zaujímavou príležitosťou, pretože takto padajcovia kníh dostanú možnosť e, predávať e, knihy pretože nechceme hovoriť našim zákazníkom, túto knihu už nemáme, nerobí sa dotlač. Takže sú tu rôzne výzvy, ktoré prináša digitalizácia a my chceme naďalej zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o šírenie európskej kultúry, pokiaľ ide o podporu čítania a pokiaľ ide o podporu kultúrnej diverzity. My tu máme 5 takých krokov, ktoré je potrebné urobiť. Poprvé, toto je naozaj nevyhnutné a tam ide samozrejme o dodržiavanie autorských práv. Predajcovia kníh sú takým určitým garantom dodržiavania autorských práv, pretože poskytujú zákazníkovi legálnu ponuku, zákonnú ponuku, či už, to ide, či už ide o digitálny alebo papierový formát. Nedodržanie autorských práv, šírenie nelegálnych digitálnych eh, súborov by v konečnom dôsledku znamenalo ochudobnenie ponuky spotrebiteľovi kto by písal, zverejňoval alebo predával knihy v akomkoľvek formáte, keby aktéri neboli platení alebo neboli platení dostatočne. Druhá vec, ten druhý krok, tam ide o mm, férovú hospodárskú súťaž medzi prevádzkovateľmi. Predajcovia kníh eh, predávajú kultúrny produkt. To znamená, že sa nachádzajú na konkurenčnom trhu, v konkurenčnom prostredí a oni nemajú žiadne dotácie a závisia v plnej miere na trhu a ich e, ziskovosť závisí od dobrého riadenia ich podniku. Maloobchodný trh s knihami je veľmi konkurenčným prostredím, kde tie ziskové marže sú veľmi nízke, sú nižšie než e, marže, ktoré platia v iných sektoroch maloobchodu. Operátor typu Google, ktorý je inline predajca, je veľkou hrozbou. V roku 2010 e, zverejnia katalóg 400 až 600 tisíc kníh. Google Books e, má určitú konkurenčnú výhodu v porovnaní s inými digitálnymi predajcami, a to z dvoch dôvodov. Najmä z dvoch dôvodov. poprvé, digitalizáciu začal bez povolenia držiteľov práv, a preto je naozaj mile vzdialený všetkým ďalším prevádzkovateľom, ktorí by chceli začať fungovať v oblasti digitalizácie. A potom druhá vec, druhý dôvod, ktorý je ešte dôležitejší. Google je reklamná spoločnosť, teda získava zisky prostredníctvom svojich reklamných aktivít. Preto ziskovosť aktivít z kníh nie je pre Google nevyhnutná, keďže je to iba sekundárna, podružná aktivita, ktorá umožní Google predať ešte viac reklam. EBF, naša federácia si myslí, že je povinnosťou európskych legislatorov, aby zabezpečili férové podmienky, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž pre všetkých predajcov online, aby nikto z nich sa nedostal do situácie monopolu. Tretí krok, tam ide o DPH. Kniha je kniha. A mala by sa uplatňovať rovnaká sadzba DPH pre digitálne a papierové knihy. Čítanie by nemalo byť podľa nás absolútne zdaňované. To, že na papierové knihy je nižšia DPH, znížená DPH, e, to by malo platiť aj pre digitálne knihy. Vysoká DPH na digitálne knihy podporuje nelegálne sťahovanie takýchto materiálov. Štvrtý krok, alebo štvrtá oblasť, o ktorej chcem hovoriť, to je Európeána. Potrebujeme jasne rozlišovať ponuku knižníc a ponuku knihkupectiev. Európeána je veľmi ambiciózny projekt, ktorý naozaj vítame. Je momentálne veľmi zložité určiť, do akej miery Európeánu bude široká verejnosť využívať. Nevieme, či uspokojí funkcie iné než len funkciu zachovania. Európske iniciatívy typu Európeana musia byť príkladom a musia byť konzistentné. Európeana musí poskytnúť taký model podnikania, ktorý dodržiavať princíp legality, autorských práv a tiež princípy ferovej hospodárskej súťaže medzi aktérmi, princípy trhu tí, ktorí budú chcieť e, nakúpiť knihu, e, títo budú môcť cez linky e, navštíviť stránky predajcov kníh. Toto sa napríklad používa vo francúzskej Galike. A piatá oblasť, mimoriadne dôležitá, tam ide o boj proti falšovaniu, proti pirátstvu. Ja pevne verím, som pevne presvedčená, že každý z nás si uvedomuje, že je naozaj nevyhnutné brať problém online pirátstva seriózne. Ak chcete podporovať kultúrnu diverzitu v oblasti kníh, tak aby mohli autori, vydavatelia aj knihkupectva fungovať. Benchmark skupina v Francúzsku vydala štúdiu a 37% čitateľov e-books používajú e, platformu na zdieľanie e, súborov, e, kde môžu zdarma stiahovať na súkromné účely Naša federácia si myslí, že je potrebné prijať určitú transparentnú stratégiu na európskej úrovni v tejto oblasti. Európsky spotrebitelia a európsky čitatelia musia byť informovaní o zákonoch v oblasti autorských práv. Musia si uvedomovať nielen svoje práva, ale aj svoje povinnosti. Je zrejme, že bez zodpovednosti neexistujú žiadne práva a to platí aj pre digitálne súbory. Je absolútne bežné, že tí, ktorí poznajú e, zákon a napriek tomu ho nerešpektujú, že títo budú potrestaní. Na záver by som chcela povedať, že je dôležité mm, nepodávať sa ilúzii, že kultúrne produkty sú k dispozícii zadarmo a že beztrestnosť je absolútne bežná, keď e, e, vzťahujete alebo zdieľate nelegálne súbory. Európsky čitatelia musia mať garancie, že naďalej budú mať možnosť prístupu k širokej, bohatej ponuke kníh a je na ich výbere rozhodnúť sa, čo si kúpia, či digitálnu knihu alebo papierovú knihu. Je na ich výbere, či budú nakupovať online alebo v bežnom kamennom knihkupectve. A ja som si istá, že iste viete, akú pridanú hodnotu prinašajú predajcovia kníh našej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bolo teda druhé kolo. Máme tu jedného kolegu, ktorý má otázku, kolega Fíza, nech sa páči. No Ďakujem pekne, pán predseda. Áno. Niektorých mladých ľudí to vyzerá, e, pre nich možno pripadám, im možno pripadám ako dinosaur, ktorý um, dinosaurus, e, lebo chcem čítať vytlačené knihy, ale sa informujem o tom, čo nového sa objavuje na trhu a pre mňa to je e, skutočne veľká radosť, na ktorú, e, ktoré sa nechcem vzdať, ale samozrejme to nemení nič na tom, že hovorím, áno, máme digitálny čas, máme tu digitálne storočie, a po španielsky sa to hovorí tak, že nemožno sa brániť e, tomu, čo e, jedného tak tak postihne. Áno, takže nemôžeme sa tomu vyhnúť. Je to absolútne správne, e, čo sme si vypočuli od zástupcov aj vydavateľov, pretože tie zachovanie autorských práv je absolútne dôležitý, ale uh, copyright, aj um, internetový prístup, to by malo byť absolútne voľné, ale nemalo by byť zadarmo. To znamená, že musíme si vymyslieť a premyslieť systémy, pomocou ktorých sa prístup k internetu, eh, ktorý, ktorými prístup k internetu aj niečo zarobí, ako primerané eh, poplatky, ktoré by eh, vznikali pre jednotlivých autorov. Ja to pociťujem ako veľmi dôležité a my v kultúrnom výbore pracujeme týmto, e, v tomto zmysle. Áno, pretože tento voľný internetový prístup, e, aby sme to robili spoločne s takým e, skutočne dobrým odmenovaním autorom. Toto je, autorov. Toto je veľmi dôležité. My nechceme mať žiadnu peráctvo, my chceme využiť určité e, a príslušné systémy tak, aby sa dostalo týmto požiadavkám. Áno, ja som to pochopil tak, že nebola to otázka, ale bol to statement. No dobre, ale pani kolegyňa Wikstrom, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ja som rovnako členkou výboru pre kultúru, mm. takže mám pocit, že by som sa tiež mala vyjadriť v tejto svojej funkcii. Naozaj budem len stručná, ide o takú poznámku z mojej strany. Autor s nami zdieľa svoje skúsenosti, svoje sny, svoje pocity, svoje slova a dokonca aj svoje mlčanie. Autor, spisovateľ musí mať právo rozhodnúť sa, akým spôsobom, v akom kontexte jeho slova majú byť zverejnené. A ja si nemyslím, že môžeme podporiť aktivity, ktoré by toto slobodné rozhodnutie podkopali. Takže my by sme mali rešpektovať právo autora, právo spisovateľa na svoje vlastné dielo. Takže je potrebný tento rešpekt. Good. No, ďakujem veľmi pekne. Ja nemám ďalšie otázky v tomto komplexe a nevidím. A teraz a máme komplex alebo oblasť 3, pán Strovel, pán profesor Strovel, a um, profesor na rôznych univerzitách. Nech sa páči, teda máte slovo. ste vy. Uh, Niekoľko pripomienok. Som právnik. Uh, pôsobím na viacerých univerzitách a vrátane vašej krajiny. Takisto uh, som človekom v praxi, eh, ktorý pracuje v rámci americkej advokátskej kancelárie a zastupujeme viaceré strany, ktorých sa týkajú tieto záležitosti ja, ale to budem eh, komentovať zo zorného pola eh, experta na autorské práva, ako aj o osoby, ktorá má na starosti eh, digitálnu knižnicu. Niekedy som takisto nákupcom kníh. Myslím, že sa budem venovať eh, mojej reči dvom veciam. Najskôr budem riešiť riziko nekonania, nečinnosti, a to je ponechanie súčasného stavu, teda status quo, a tam eh, môže byť problém legislatíva formou súdnych sporov alebo privátneho tzv. do ordering. Čiže otázka je, ako budú riešiť aj verejné úrady záležitosť eh, digitálnych knižníc v budúcnosti. Myslím, že sa nachádzame v takom bode obratu. Nie je, možno, nie je to možno úplný bod eh, zvratu, ale myslím, že po 5 rokoch eh, diskusí napríklad ohľadom osirelých diel je čas ísť vpred riziko ponechania súčasného stavu je naozaj dobrým stimulom smerom k činnosti a k istému konaniu. To riziko pochádza z faktu, že súkromné strany e, budú mať e, pocit, e, že budú musieť zaplniť to, to vákuum. Google Box to je naozaj zvláštne zviera. Na ne na to nie sme zvyknuté, na, jej, na existenciu takéhoto zvieratia, tak povediať v Európe. Ale je to fascinujúce, pretože niektoré strany dosiahli dohodu, vždy sú to nevyhnutne malé strany a táto dohoda bude mať globálny vplyv a to je samozrejme troška znepokojivé. Samozrejme nemusím zabiehať do podrobností, pretože e, to je vlastne pozadím tohto stretnutia, tohto vypočutia. Ide o súdny spor, e, ktorý e, začal pred niekoľkými rokmi v Spojených štátoch, kedy autory a vydavatelia žalovali Google za porušovania autorských práv, čiže tam sú zaujímavé veci aj právne, ktoré sa skrývajú za týmto prípadom, ale strany medzi tým dospeli k dohode. Nemáme však uspokojivé odpovede k týmto ťažkým otázkam. Problém ale je, že je to e, dohoda, ktorá bola dosiahnutá v rámci súdneho sporu viacerých strán. To znamená, že je tu možné zastupovanie viacerých e, teraz žalobcov, ktorí nie priamo participujú na tom súdnom spore. Čiže tam je veľký priestor na škody. E, sú viaceré verzie, ktoré sú známe, pokiaľ ide o to urovnanie sporu ohľadom Google a tie majú e, veľmi výrazné dôsledky. Nielenže je možné pre niektoré strany, aby e, zastupovali viacero autorov a viacero držiteľov práv, ktorí nebolo priamo zúčastnení súdneho sporu, ktorí neboli priamo zúčastnení súdneho sporu, a to sa týka kníh, ktoré, na ktoré sa už nevzťahuje autorský zákon a ktoré už nie sú v dotlači, ale takisto je to urovnanie sporu, ktoré má v princípe veľmi ďaleko siahle dôsledky. A tak, ako to formuloval ministerstvo e, spravodlivosti Spojených štátov, takéto urovnanie e, predstavuje vlastne dohodu na úrovni biznisu, ktorá má výhľadovo, ktorá sa zamerá na výhľadovo Čiže zrejme tu nejde o nejaké úrovnanie sporu, ide skôr o nastavenie si toho biznisu v oblasti predaja kníh a nielen e, v úrovni, na úrovni Spojených štátov, pretože to má dôsledky globálne. Jedna z vecí, ktorá bola zdôraznená, je, že tá kontrola nad minulými dielami, teda nad dielami, na ktoré sa nešťahuje autorský zákon alebo ktoré sú tzv. osvierelé diela, to môže v budúcnosti e, sa zmeniť na kontrolu nad inými segmentami kníh alebo inými, inými knihami. Čiže nie je to len kontrola nad doposiaľ malým trhom, e, trhom kníh, e, ktoré, ktoré už nie sú v dotlači. Fakt je, že v prípade, že takéto urovnanie bude potvrdené a inými inštanciami, tak môže tu dojsť k akvizícii alebo získaniu výrazne dominantnej pozície v oblasti digitálnych kníh a to môže ohroziť iné, iných aktérov a iné, iné, iné oblasti, iné segmenty, napríklad Book on Demand, Eh, private ordering eh. Každopádne je to otázka, ako zaručiť eh, prístup ku knihám vzdelanostným a robí sa to formou privátnych zmluv. Nie len teda o urovnanie z Google, ide o všetky ostatné zmluvy, ktoré uzatvára Google napríklad s vydavateľmi, pretože to, to sú aj iné, iné druhy zmluv. Čiže tam sa črtá problém, podľa mňa. To sú čisto komerčné projekty, tak ako o tom hovorí informačná nota Európskej, e, Európskej rady. A komerčné projekty nemôžu pokrývať ten rozmer verejný a verejnoprospešný, ktorý my chceme mať na zreteli. Ja mám takisto osobný problém s týmto urovnaním v Google Books Nebude to prístupné, ako viete, pre knižnice a pre používateľov mimo Spojených štátov. A to je veľké obmedzenie. Ja ako človek, ktorý pôsobí v akademickej obci eh, mimo eh, Spojených štátov, ja si myslím, že toto je vec, eh, ktorá, spôsob, ktorá, ktorá spôsobí istú stratu na strane tých krajín, ktoré nie sú súčasťou urovnania lebo v zmysle tohto urovnania digitalizované knihy nebudú sprístupnené mimo územia Spojených štátov. Samozrejme, to je dôsledok faktu, že tu máme e, urovnanie sporu e, v Spojených štátoch e, alebo v rámci spúdneho, správneho systému Spojených štátov. Každopádne nie je to uspokojivé. Druhá časť, úloha verejných úradov pri budovaní digitálnych knižníc, ktoré budú na prospech všetkých. To je samozrejme program, ktorý nie je ľahko plniteľný možno e, niekoľko návrhov, ktoré by sme mohli neskôr diskutovať a samozrejme niektoré opatrenia už boli navrhnuté. Myslím, že môžeme tu rozlišovať medzi nelegislatívnymi opatreniami a tie môžu byť pomerne dôležité z pohľadu diskusie, ktorú dnes vedieme a potom sú tu legislatívne opatrenia. Medzi tými nelegislatívnymi opatreniami e, uvádzam napríklad podporu e, verejných digitalizačných projektov, ako aj podpora verejno-súkromných partnerstiev, pokiaľ ide o legislatívne opatrenia, ako ja už potom, ja teda vysvetlím, myslím, e, že by sme e, mali v tejto vlasti niečo spraviť, ale zároveň by sme mali byť obozretní a nemali by sme modifikovať e, napríklad niektoré, niektoré princípy, napríklad princíp predchádzajúceho povolenia alebo autorizácie, alebo teda no, vopred. ďalej, pokiaľ ide o podporu projektov verejnej digitalizácie. Malo by sa to hlavne sústrediť na knihy o verejnej doméne, ale pokiaľ ide o tieto projekty, mali by to byť nejaké platformy alebo nejaké teda platformy na spoluprácu s vlastníkmi a udržiteľmi práv, vrátane vydavateľstiev a takisto združení vydavateľstiev. Teda archívy ktoré oni vytvárajú, aké sú tie možné výhody e, takéto digitalizácie kníh. E, tých je pomerne veľa, ale mali by sme sa sústrediť aj na použiteľnosť a na prístup k takýmto súborom. Myslím, že tie dôrazy sa nekladú vždy správne a to je chyba. Pravidla, ktoré sa týkajú právneho depozitu v niektorých krajinách, tie by mohli byť používané za účelom uľahčenia procesu digitalizácie. Pokiaľ ide o podporu súkromno-verejných partnerstiev, myslím si, že je veľmi dôležité, aby e, úrady verejné zadefinovali rámec, tak aby bolo zaručené, že toto bude e, vyrovnané partnerstvo rovnovážne medzi knižnicami a súkromnými e, stranami a aktérmi, vrátane vydavateľov, čiže malo by byť stanovených niekoľko podmienok, ktoré by mali byť stanovené zo strany verejných orgánov, napríklad rešpektovanie autorského práva, Takisto by tam samozrejme mali byť zahrnutie materiálov, ktoré sú predmetom autorskej ochrany e, v zmysle týchto partnerstiev PPP. V prípade, že je tu istá výlučnosť, ktorá je poskytnutá alebo exkluzivita, nie je to zrejme dobré riešenie, aspoň teda mala by byť potom tá doba trvania obmedzená. Pokiaľ ide o správny rámec a týmto ukončím, myslím, že by sme sa mali vyhnúť nejakému širokému opätovnému otvoreniu výnimiek, e, je tu zoznam výnimiek, e, ktoré máme e, v článku 5 smernice 2001-2009 o autorskom práve. To nie je dobrá reakcia na problém, o ktorý tu dnes diskutujeme. Samozrejme, môžeme uvažovať o tom, že budeme revidovať výnimky vo všeobecnosti, ktoré sa vzťahujú na autorské práva, ale tu v súvislosti s digitalizáciou kníh by sme sa skôr mali sústrediť na také e, otázky menšieho charakteru. Lebo ak začneme e, revidovať tie výnimky, ak toto bude našou ambíciou, tak potom budeme musieť počkať niekoľko rokov skôr, ako sa dopracujeme k niečomu konkrétnemu a hmatateľnému. To by mal byť dlhodobejší projekt, ale nie každopádne v súvislosti s tým problémom, ktorý dnes riešime. Malo by dojsť k zvýšeniu právnej istoty, pretože tam máme isté problémy A pokiaľ ide o ten e, dátum, odkedy sa nebude vzťahovať tá ochrana 1923 e, Spojených štátov, to je zaujímavé. Mali by sme sa takisto sústrediť na osirele práce, alebo teda osirele diela. Tam bol zaznamenaný malý pokrok doposiaľ. V súvislosti s týmto sa tu četajú nejaké nové formy licencovania alebo správy, e, napríklad rozšírené kolektívne licencovanie. V niektorých krajinách to už funguje. To pomôže pokryť tých, ktorí sa nachádzajú mimo tohto, tohto modelu. Vo všeobecnosti by tu mala existovať možnosť licencovania na európskej paneurópskej úrovni. To je náročné z pohľadu tých e, spoločnosti a asociácií, ktoré zbierajú poplatky alebo ktoré zastrešujú autorov. Každopádne je tu viacero problémov, ktoré sú hodné diskusie. To bol len taký návrh a ďakujem pekne za slovo. Eh, ďakujem, pán profesor. Toto je obrovská úloha, ktorú máme pred sebou. Ďakujeme za a, vaše rady. Dobre, prejdeme k tým krátším statementom na tému kultúrne záležitosti a teraz mi dovolte, aby som pozvala pána Piotra Marčišuka, aby nám niečo povedal. Ďakujem veľmi pekne, príjme popoludne. Dnes ma poprosili, aby som sa sústredil na tie najvýznamnejšie výzvy kultúrne, ktoré vyplývajú z digitalizácie kníh. Sme svedkami najvýznamnejšej revolúcie od eh, Gutenbergového vynálezu. Digitalizácia kníh eh, neznamená len eh, zmenu médií, na ktorých sú knihy produkované, ale je to zároveň aj revolúcia v myslení. Výhody procesu sú zjavné a zretelné. Teoreticky oveľa širší prístup potenciálnym zákazníkom, e, zrušenie hraníc v rámci komunikácie, jednoduchší marketing a podpora, e, zníženie nákladov na logistiku a vynechanie štádia tlače v rámci produkcie. človek sa môže domnievať, že internet je veľkou výzvou pozitívneho zmyslu e, pre vydavateľov. Reálne je to tak, ale je to zároveň aj hrozba, ktorá ohrozuje samotnú existenciu tejto profesie. Táto hlavná hrozba je fakt, že používateľia internetu si zvykli na to, že všetko majú zadarmo. Digitalizácia kníh reaguje na celú škálu potrieb, ktoré sú vyjadrené užívateľmi internetu a spotrebiteľmi kultúry vo všeobecnosti. Tieto potreby sú hlavne pokrývané vyjadrením alebo termínom otvorený prístup, open access. E, stalo sa to zároveň aj politickou požiadavkou, nakoľko masový užívateľ internetu je primárne aj politickým, e, tým, tým ktorý hlasuje za politikou. E, Členovia Európskeho parlamentu, bohužiaľ vrátane aj polských europoslancov, často vyjadrujú želenie otvoriť prístup takmer ku všetkému obsahu a vrátane toho, ktorý je chránený autorským právom. To sa týka aj osirelých a tých diel, ktoré sú už mimo dotlače. E, znamená to úplnú zmenu kultúrnych vzorov, ktoré dominovala Európe až do posiaľ. Súčasná kultúra, s výnimkou tej časti, ktorá je financovaná štátmi, je vlastne podnikaním a vyžaduje si investície. Investori e, naopak očakávajú istý výnos z týchto investícií. Kultúra zadarmo e, je dvojaký problém. Poprvé, môže to byť v rámci dominancie obsahu online, ktorý je to ovplyvnaný teda užívateľskými zvykmi, čo samozrejme nie je tak zlé, pretože je to demokratizácia kultúry ako také. Na druhej strane to znamená rýchly rozvoj masovej kultúry, skôr ako tej vysokej kultúry. Eh, obsah vytváraný užívateľmi znamená aj šírenie obsahu, ktorý je sprevádzaný eh, krátením kritérií výberu toho najhodnotnejšieho materiálu. Je predstaviteľné, že bude miliónov, milión románov online, samozrejme neupravovaných profesionálmi, ktoré nikto nebude čítať. E, v krátkosti povedané, môže to byť amatérska kultúra, ktorú vytvárajú prevažne amatéry. Profesionálni e, vydavatelia sú garanciou vysokej kvality v kultúre po druhé, v prípade, že kultúra neznamená už zisk pre investorov, tak potom by investori mohli presunúť svoje investície do úplne iných oblastí podnikania. Potom tým ďalším a nevyhnutným krokom by bolo financovať kultúru len zo štátnych, respektíve európskych prostriedkov. To samozrejme znamená e, veľmi hrubý boj o poplatky zo strany štátov a hlavné kritérium výberu by e, bolo mať kontakty. Polsku sa domnievame, že privátna iniciatíva je oveľa efektívnejšia. Je hodné spomenúť v tomto kontexte, že je veľmi ťažké vytvoriť eh, ziskové podnikanie, ale že je veľmi jednoduché eh, prispieť k jeho vlastne zničeniu. Tá prázdnota, ktorá vyplýva, ktorá vyplýva z takéhoto, takéto deštrukcie, sa len ťažko vyplňa. Môže to byť jednoducho kultúrny kolaps a koniec kultúry financovanej z privátnych zdrojov. Ďalší aspekt digitalizácie sa týka vzdelávania. V polovici januára Medzinárodná asociácia vydavateľov zorganizovala v Londýne stretnutie vydavateľov vzdelávacej literatúry alebo literatúry vzdelávanie z rozdielnych európskych krajín a takisto zo Spojených štátov. Výsledky tohto stretnutia boli šokujúce aj pre vydavateľov, ktorí sú dobre oboznámení s problémom digitalizácie v školách. Najskôr sa ukázalo, že všetky tieto krajiny majú takmer také isté skúsenosti. Chcel by som vás poprosiť, aby ste troška spomalili, lebo ináč nie je možné tlmočiť. Rozpadnem sa, rečník. Ukázalo sa, že všetky tieto krajiny e, zdieľali takmer rovnaké skúsenosti. Digitalizácia e, všade bola predostieraná ako zázračné riešenie všetkých vzdelávacích, e, vzdelávacích problémov, teda najlepší spôsob, ako získať pozornosť všetkých študentov. Ukázalo sa nakoniec, že je to persona non grata vo väčšine krajín. Nikto ho nechce, pretože študenti to vnímajú ako spôsob, ako, ako nesprávny spôsob, ako získavať teda znalosti. Učiteľia majú pocit, že si nevedia predstaviť, že všetky tieto hodiny budú prebiehať len pomocou počítačov. Okrem toho je tu pocit, že tie počítačové zručnosti učiteľov zaostávajú za zručnosťami študentov, takže sa obávajú, že budú zosmiešnení. Laptopy pre každého študenta sa zdajú byť úžasným riešením, ale dochádza tu často k predaj, predajom a často aj tieto laptopy nahrádzajú písanie rukou a textové editory automaticky opravujú chyby. Generácia laptopov vo vzdelávaní eh, by eh, vlastne viedla k vytvoreniu generácie, ktorá je negramotná. Vydavatelia zo všetkých krajín, ktorí boli zastúpení na konferencii, pripustili, že školy v ich krajinách eh, investovali menej ako 1% z všetkých výdajov do vzdelávacieho obsahu, s výnimkou Holandska 4%. Horšia situácia je len teraz v súčasnosti v Norsku, kde vláda spolu s miestnymi úradmi zaviedli pre všetky školy povinný program výmeny papierových učebníc za e, samozrejme o elektronický obsah e, online zadarmo. Učitelia spolu so žiakmi štrajkovali proti takémuto riešeniu, ale najhoršou vecou je úplné zničenie e, vzdelávacieho trhu. Vydavatelia vzdelávacej literatúry sú odsúdení na ekonomické vyhnutie a táto situácia má obrovský, ohrozný vplyv na celý segment vydavateľov keď sa vraciame k procesu digitalizácie, ktorú podporuje Európska komisia a Európsky parlament, je zjavné pre všetkých, že obe inštitúcie podporujú proces digitalizácie v rámci iniciatív ako napríklad Európeána a apelujú zas a znova, a tu citujem, na, na rešpektovanie práv duševného vlastníctva, predovšetkým autorov a, teda autorov a práv tých eh, Tých teda, ktorí e, teda vykonávajú tieto svoje činnosti. Samozrejme, ani držiteľe práv nie sú tak ticho v tej, tejto súvislosti. E, napríklad polský europoslanec vyzýva Európsku komisiu v rámci svojej písomnej otázky, aby upravili európske pravidlá, ktoré zamedzujú umiestňovanie práv, e, teda prác, na ktoré sa vzťahujú autorské práva na internet zo strany knižníc. Knižnice nepublikujú knihy, oni ich len e, požičiavajú. Čiže je tu nevyhnutné zaručiť istú rovnováhu medzi týmito dvoma stranami. Druhý zdroj e, úzkosti na strane nás, e, vydavateľov, e, je e, veľmi silný hlas, ktorý zaznieva z Európskej komisie v rámci zbierky Európeana, tak aby bola vyplnená medzera, tá čierna diera 20. storočia, že by tam mali byť takisto súčasťou aj osirele diela. Tu nám už zazneli niektoré vyjadrenia zo strany Európskeho parlamentu k tejto súvislosti. Je nevyhnutné zabezpečiť e, dobre vyhľadávanie a takisto by pomohlo, keby existovali národné databázy osirelých diel. V tomto, v tento, z tohto pohľadu by sme boli veľmi obozretní, pretože existuje, e, existujú len obmedzené databázy takýchto kníh a nie je vždy ľahké stanovať databázy takýchto osirelých diel. Nie vždy je to jednoduché. Preto spolu e, s knižnicami a ostatnými aktérmi sme vstúpili do projektu ERO. Aj problém e, diel, ktoré už nie sú dotlačí, si vyžaduje hlbšie zamyslenie. Je úplne legitimné a pochopiteľné, že kultúrne inštitúcie chcú digitalizovať svoje zbierky. Je dôležité pochopiť, že skutočná hodnota vydavateľstva je práve, spočíva v tom backliste. To znamená všetky knihy, ktoré už boli zverejnené, alebo teda publikované týmto vydavateľstvom a ktoré môžu byť z viacerých dôvodov e, už mimo tlače. Digitálne, digitálne technológie naviazané e, s rozvojom elektronického čítania a print on demand umožňa vydavateľom digitalizovať staršie knihy a poskytovať úplnú celú škálu kníh Potrebujeme posilný dialog medzi autormi a vydavateľmi a kultúrnymi inštitúciami, ktoré chcú digitalizovať ten istý obsah. Napríklad Leclésio, e, nositeľ Nobelovej ceny francúzsky, e, napísal si 40 kníh skôr ako získal toto prestížne ocenenie. Väčšina jeho kníh už neboli v tlači, ale nakoľko došlo k ich dotlači a teda došlo k ich dotlači potom a teraz sú opäť e, na pultoch knihkupectiev. Musíme samozrejme živiť celú tú, celý ten reťazec kníh. Tu zohrávajú dôležitú úlohu aj knižnice, ale všetky, všetci aktéry musia pracovať spolu, tak aby ten európsky sektor kníh bol zdravý. Knižnice a e, vydavatelia by mali spolupracovať a nemali by sa hádať alebo škriepiť aby som zosumarizoval, tie diela, ktoré už nie sú dotlačí, nie sú dielami, ktoré, na ktoré sa nevzťahuje autorské právo platia, že patria vlastne tým vlastníkom tých práv a oni môžu rozhodnúť, čo, ako s nimi naložiť. Mali by sme otvoriť e, prístup ku všetkému obsahu online, vrátanie tých e, prác, na ktoré sa vzťahuje autorské právo. Toto bude znamenať istý, istý prechod, e, pokiaľ ide o financovanie. To by znamenalo aj zničenie celého toho kultúrneho modelu a biznisu, ktorý poznáme a tak ako je teda v týmto prípade v Norsku digitalizácia sa zdá byť nevyhnutnou budúcnosťou. Zostáva to otázka, kedy dojde k digitalizácii všetkých kníh a nie, že či vôbec príde tejto digitalizácii. Čo je naozaj v hre, je množstvo kníh, ktoré budú dostupné na internete. V prípade, že budú predmetom ochrany autorských práv, tak musí to byť len so zvolením eh, tých eh, majiteľov práv. Otázka je, či to bude na CD, na audio knihách, alebo či to bude nejaká e-book aj tak si to zaslúhuje takú istú ochranu. Legislatívci by mali byť veľmi opatrní a obozretní, pokiaľ ide o osirelé diela, pretože ich štatút nie je vždy zjavný a zreteľný a databáza takýchto diel len začína svoje fungovanie v európskych krajinách. No I v ostatných krajinách vôbec neexistujú takéto databázy a musia byť vytvorené. Proces digitalizácie, napriek tomu, že je nevyhnutný, si vyžaduje čas a nemalo by to byť robené hektickým spôsobom, hlavne pokiaľ ide o právne riešenia. Počas tohto nevyhnutného procesu by sme nemali stratiť tie hlavné výhody kultúry, e, v ktorej sme my žili. A ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem. Dobrý pán predsedajúci, teraz príde pani Rosa Majelo z Talianskej asociácie e, knihovníkov. Nech sa páči, máte slovo. Grazie. Eh, ringrazio di questo invito eh, anche a nome... Ďakujem veľmi pekne. Chcem vám poďakovať za vaše pozvanie aj v mene Talianského združenia knihovníkov. Je to združenie v Taliansku, existujeme od roku 1930. My sme aj um, členmi EBLIDy a um, Medzinárodného združenia knihovníkov. Dobre, takže informácie a dokumentácie. Okrem toho sme aj stálym pozorovateľom pri VIPO. My sme skutočne za všetky iniciatívy, u ktorých ide o tom, aby sa momentálne používané autorské práva v oblasti vedomostí prepracovali a my sme tiež za iniciatívu, ktorú naštartoval Európsky parlament. Digitalizácia kníh. Samozrejme sa musí robiť na pozadí zmeny digitálnych formátov a toto sú najdôležitejšie fenomény, ktoré predstavujú prepojenie medzi užívateľmi a informačnými zdrojmi. A keď si toto premyslíte, tak tu máme mnohých predrečníkov, ktorí sa tu vyjadrovali ako sprostredkovateľia, pretože my sme tu mali predajcov kníh, zástupcov vydavateľov, e, knižnic, e, knižnice sa teraz hlásia o slovo a táto funkcia sprostredkovateľov pri, e, vedie k problémom všetkých týchto organizácií, pretože je potrebné zorganizovať sa na novo. Už dobre, máme tu teraz tento bezprostredný kontakt medzi e, užívateľmi a knihami, aspoň si to myslíme, a toto má rôzne dopady. Napríklad e, dopad týkajúce sa e, výskumu, pretože keď chcete hľadať informácie v obsahu a tak ďalej, toto všetko je, je ovplyvnené tým, ak ako, aká je kvalita prístupných informácií, ale aj ľahkosť prístupu. To znamená, že ako sú tie informácie zostavené, ako sa tu postupuje, toto prakticky platí aj pre jedno mesto. Toto má napríklad vplyv na to, ako je určité mesto postavené, to má vplyv na e, ulice, na nájdenie správnej adresy a toto samozrejme e, možno preniesť aj do tejto našej témy a samozrejme internet. Tu zohrávajú takisto e, náklady, tú úlohu a v rámci internetu sa snažíme o posilnenie demokratizácie vedomosti a na druhej strane uh, keď si zoberieme exklúziu určitých fenoménov, tak toto sa robí vo veľkom štýle. Potom tu sú určité mená, e, ktorým patria e, zmeny. Bom sú tu isté úpravy v niektorých krajinách. Ide aj o ochranu práv pre, e, práv autorov. Samozrejme, tu sú isté algoritmy, tu sú zmluvné vzťahy. Moje, je to typické fenomén v rámci otázok o ktorým sa zaoberáme, čo sa týka nákladov na distribúciu, na tlač. Toto síce odpadá, ale v rámci tých technológií vidíme, že ten, ktorý investuje viac peniazy do nových technológií, ten môže mať výhodu. A toto takisto vedie k istým fenoménom, k monopolnému postaveniu na trhu. A tu nejde len o obsahy eh, v jednotlivých eh, vydavateľstvách, ale aj jednotliv, eh, obsahy týkajúce sa jednotlivých služieb. A toto bolo niečo, čo veľmi jasne načetol aj zástupca Google. Áno, všetci sa na to pripravujeme a pokiaľ by e, sa vytvorila nevyvážená trhová situácia, tak sa hľadajú alternatívy. Už e, sme hovorili o tej paradigme open access v hospodárstve v tej ekonomickej oblasti sa to využíva na to, aby sa vyrovnávali náklady v tejto oblasti. Niekedy je to väčšie ako inflácia. A toto je niečo, že tie náklady e, sa nepresúvajú na kupujúceho, ale e, tu sa využívajú iné modely na na distribúciu. Toto nie je pre užívateľa mm, drahé, ale um, tá organizácia samotná preberá preberá tie náklady, potom sú rôzne digitalizačné projekty, ide tu aj o knihy. Ja som počula, počula že e, tu máme rôzne digitálne knižnice. Ja chcem ale, aby sme rozlišovali medzi všeobecnými digitálnymi projektami a e, ďalšími projektami. Väčšina e, je taká, že e, väčšina teda je k dispozícii online, ale nie sú to všetci projekty. My tu máme, je, tu, pardon, je tu teda rovnaký prístup, sú tu aj rôzne legálne dôvody, prečo to robiť, ale v podstate tu nie je rozlišovanie medzi jednotlivými dokumentami a užívateľmi, pretože tie knižničné a knihovnícke činnosti už hovorili sme o tom, že každý, každá kniha má svojho čitateľa, ale musí to byť ale e, skutočne presná služba, ktorá je transparentná a ktorá rešpektuje jednotlivé záujmy. A keď si teraz premyslíte tú pozíciu jednotlivých, e, jednotlivých knižníc, môžeme e, využiť formuláciu Roberta Atena, ktorý eh, bol takisto veľkým historikom a hovorilo sa to aj o cenzúrach a e, knižnice povedia a hovoria teda musíme digitalizovať, ale nechceme to robiť za každú cenu. My to musíme urobiť v záujme mm, verejnosti a to znamená, že tá eh, digitalizácia, ktorá je k dispozícii, no, voči tým musíme byť e, zodpovední. Tu nesieme zodpovednosť voči verejnosti. A digitalizácia, Google Books napríklad a aj európsky produkt, ktorý potom e, vedie k tomu európskemu portálu, tu nám chýbajú určité, určité odvolávky. My vieme, že u Google existuje centralizovaná štruktúra, tu je portál, portál ktorý um, sa odvoláva na rôzne ďalšie inštitúcie. Google je súkromný. A súkromná firma, je to monopol s konsekvenciami, s dopadmi a toto samozrejme sú aj veci, ktoré eh, niektorých ľudí znepokojujú a Európána zase e, je v podstate public governance. E, tu sú e, tieto centra v centre pozornosti a je to vlastne záujem, záujem všetkých zúčastnených. Google samozrejme si môže vybrať oblasti. Je tu, je tu doložka je tu možnosť ľubovoľne vyberať knihy a z databázy a nedať ich k dispozícii. Čo sa týka Európány, a tu je politika, ktorá v každom prípade sleduje neutralitu. Toto je taká skutočné verejné zariadenie a je to technické, politicky. Um, tu, tu je, vlastne toto bolo zriadené na základe politického rozhodnutia. Uh, to je úplne iné. Google nemá žiadne um, žiadnu politiku nejakého zachovania, som nevie, um, prečo by uh, mal. A Európeana hovorí, uh, že na tomto projekte, na jej projekte sa môžu zúčastňovať len inštitúcie, ktoré majú rovnaký cieľ. A toto je mimoriadne dôležité, keď sa chcú otvárať ďalšie knižnice. Európána napríklad hovorila sa vyjadrila, že mať eh, takúto eh, knižnicu a to je veľmi dobré. Eh, potom tu máme takisto E, máme tu rôznych stakeholderov a tie niektoré komentáre ma e, skutočne prekvapili, pretože sa hovorilo e, viac menej, že tie knižnice by mali konkurovať, takéto knižnice by mali konkurovať um, Google alebo, alebo uh, iným, iným um, iným um, vydavateľstvom a Google vlastne má spor uh, s vydavateľmi. Už myslím si, že tu skutočne musí byť uh, vzťah medzi jednotlivým dodávateľom obsahov a uh, Európeana vlastne sa opiera o pluralitu rôznych uh, strán, rôznych zúčastnených, pretože tu sa vlastne upravujú rôzne veci aj z hora nadol. E, rôzne dokumenty sa vyberajú. A vysoko postavená skupina našla vlastne a urobila teda rôzne urobila rôzne návrhy. E, čo sa týka Google Books, tak tu máme e, toto Book Rights Registry, toto je vlastne osobitná databáza. V Európe ani máme ERO a to je projekt. A toto e, je, vlastne úplne iný právny, iné právne východisko. Takže je potrebné, aby sme e, e, videli, že mnohé už existujúce registre e, existujúce registre sú také osirelé. Je to veľmi dôležité, aby sme postihli tieto aspekty. Čo sa týka Google, tu je napríklad o, o to, že tu je 70% dielo, diel, ktoré spadajú pod copyright a v Európáne to tak nie je tu sa predsa už mnohé veci menia. Ide o monopol a nie o súťaž, pretože tu máme aj takúto čiernu dieru, ak by sme to tak mohli povedať. A takisto ide ale aj o kultúrne dedičstvo. Že to je uh, skutočne obrovské množstvo um, takých kultúrnej oblasti produkovaných diel. Um, áno, mnohí, mnohí chcú, aby boli, bolo ich dielo známe. V poriadku, len uh, to sa obetuje, pokiaľ nie je možnosť na uh, šírenie, na distribúciu uh, diela. Takže ide o ciele a nie len o kultúrne e, o podporu kultúry. Takže hovorili sme, že sú tu rôzne opatrenia na rôznych úrovniach, je potrebné to financovať, toto musí, tu musíme vlastne investovať do, kultúru, e, do kultúry, samozrejme potrebujeme rôzne zmeny, e, pretože inak pôjdeme do rizika, že by sa a e, že by sme prispeli k tej situácii toho blokovania. Musíme sa jednoducho obrátiť aj na e, správu a na rôzne aj právne aspekty. To musíme rešpektovať, e, ku ktorým sme sa mali dnes vyjadriť. K tomu by sa mohlo povedať mnohé. Sú tu mnohé odporúčania aj zo strany Európy. Sú tu rôzne praxe týkajúce sa rôznych podmienok mm. A toto celé by e, malo viesť vlastne k takému e, lepšiemu e, konaniu, napríklad právne nástroje pre, pre knižnice. Možno by bolo treba skutočne povedať, že Ehm, treba ehm, zapísať aj digitálne e, práva. V mnohých prípadoch sa to nedieje. Množstvo vecí e, je, ktoré ešte sa nie sú prístupné, nemôžu byť vytvárané ďalšie nové práva i generis. A okrem toho je potrebné, aby ehm, sa e, tá časť tej smernice 2021-29, aby sa e, vytvorili e, harmonizované predpisy a tá jediná časť, ktorá nie je, um, ktorá nie je um, záväzná, tak to je um, dôležité. táto práve je dôležitá pre autorské právo. No dobre, to sú uh, výnimky uh, pre autorské právo, uh, tak ako sa to uvádza? A to znamená potom ale, že to celé e, nemôže predstavovať len súkromné iniciatívy. E, je potrebné, aby sa videlo, o čo ide pri týchto dielach. Ale nie je dôležité, či to je digitálne alebo vytlačené dielo. Ide jednoducho o tú oblasť využitia e, takéhoto diela. To je dôležité. E, a tu musia byť skutočne práva autorov byť chránené. Tu by som sa ešte návrhnúť určité riešenia, napríklad hm, pre osirele, osirele diela, pretože nie je vôbec možné E, ísť e, tou cestou kolektívnych licencií a to musia kultúrne inštitúcie skutočne byť oprávnené v robie digitalizácie a toto je trošku niečo iné. Toto nie je obchod, to nie je biznis, to nie je ani internetové pirátstvo, ale keď sa to celé um, keď sa to celé um, zmení, tak um, musíme, my si musíme byť jednoducho vedomi, aké ciele chceme sledovať. A to vypracovanie jedného medzinárodného registra pre chránené diela, toto nám síce dobrá mm, predstavuje uh, veľmi veľkú radosť, ale my, budeme, my musíme jednoducho um, byť zodpovední a musíme si povedať, že čo pod tým máme rozumieť a čo sa má presne spraviť. A musíme hľadať aj um, autorov týchto diel. Takže taká istá nerovnosť a, a rozpory medzi užívateľmi vedie, vedú k atmosféry, že vedú k atmosfére, že to musí, že je to vedené, e, vedené inak a jednoducho malo by to viesť k vytvoreniu kultúrneho porozumenia medzi, medzi jednotlivými oblastiami, ale má to byť aj e, faktor, ktorý vytvorí e, rovnováhu Eh, myslím, že Európána je skutočne veľmi dobrým príkladom a všetci sú s tým spokojní, ale samozrejme musia byť aj eh, urobené určité, určité musia, musia, musia to byť aj určité výsledky. Keď sa, to, keď sa to prekročí, potom tu je niečo, čo je nekontrovateľné a potom sa musí vytvárať nový rámec. Srdečná vďaka, pán predsedajúci, a potom môže prejsť k pánovi nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie, za to, že máme možnosť, teda že ja mám možnosť istým spôsobom uzavrieť toto zaujímavé vypočutie. My sa naozaj veľmi tešíme, pán predseda, že ste zorganizovali toto vypočutie. Je to už poprvýkrát. E, po druhýkrát, pardon, čo ste zorganizovali vypočutie o digitalizácii, o digitálnych knihách. Vypočutie už o tejto téme prebehlo v novembri minulého roka a myslím si, že to dokazuje, že ide o e, tému, ktorá je jednou z prioritných momentálne. Mali sme samozrejme vypočutie e, pána komisára, teda včera ste mali vypočutie pána komisára, komisára Barniera, teda bol tu v tomto výbore. A on už e, teda trošku načutol možný regulatorný prístup k otázkam, ktoré tu dnes rozoberáme. Začnem tromi princípami, e, tromi princípmi, e, ktorým by sa mala riadiť akákoľvek legislatíva v tejto oblasti. Prvý princíp, poprvé, legislátor by si nemal vybrať výberc, výhercov a tých, čo prehrajú. Po ďalšie, malo by to byť rovnaké podmienky pre všetkých, to znamená, že všetky projekty musia splňať rovnaké pravidlá. Samozrejme, že je tu flexibilita, pokiaľ ide o tieto pravidlá. A tým sa dostávam k tretiemu princípu. My nemôžeme e, riešiť otázky autorských práv e, nejakými súkromnými e, žalobami. Potrebujeme také pravidlá, pardon, nemáme také pravidlá, ktoré by e, dokázali týmto spôsobom riešiť e, spory ohľadne, ohľadne autorských práv. Takže čo je potrebné urobiť? E, potrebné je chrániť práva autorov a zároveň je potrebné chrániť zachovanie nášho kultúrneho dedičstva. Po druhé, musíme reagovať na ten problém, tú výzvu, ktorú pre nás predstavuje Google. Ak chceme digitalizovať v Európe podľa týchto troch princípov, ktoré som spomínal, musíme mať systém, ktorý umožní e, toto v dohľadnej, dohľadnom období. Takže ak chceme reagovať na Google, tak musíme naše pravidlá zjednodušiť. Ak chceme, aby ich každý dodržiaval, musíme vytvoriť určitý právny rámec, taký právny rámec, ktorý vytvorí rovnaké podmienky pre každého. A potom tu máme ešte veľké ciele, ktoré by mala splňať každá budúca legislatíva. Ide tu o právnu istotu pre všetkých, e, ktorí v súlade s pravidlami sa zapájajú do procesu digitalizácie a online ponuky. Pre knižnice to vyplynulo z nášho výskumu a z našich e, konzultácií a dopadových štúdií. Pre knižnice je najdôležitejšie to, aby tu bola právna istota, právna istota, že to, čo robia, eh, nebude napadnuté držiteľmi práv. Ak eh, napríklad eh, nejaké um, osirele diela zdigitalizujú a zverejnia, tak by to malo obstať aj z právneho hľadiska. Uh, nie len pokiaľ ide o občianske, ale pokiaľ ide o trestné právo. Dôležité je nájsť tú správnu rovnováhu, pretože Google tlačí vpred, vidíte 10 miliónov kníh, Európa na trošičku zaostáva a Jedna vec tu dnes v plnej miere neodznela a to, že keď navštívite Európeánu, tak tam máte širšiu verejnú domenu, ale nie sú tam takmer žiadne chránené diela a na Google takéto autorskými právami chránené diela nájdete. Máme tu mnohé národné prístupy. Vo Francúzsku napríklad je e, povinné kolektívne licencovanie, podobné je to aj v Nemecku a potom je tu severský systém rozšíreného kolektívneho licencovania, o tom hovoril profesor Stroh. Pokiaľ ide o naše ciele, najskôr je potrebné sa zamerať na to jednoduchšie, na tie osiele knihy. Zložitejšie by bolo koncentrovať sa na diela mimo dotlače a potom e, diela nachádzajúce sa momentálne v tlači. Toto je model um, vydávateľa. Ak tlačí túto knihu, tak samozrejme kontroluje šírenie v e, fyzickej forme a samozrejme aj vo forme digitálnej, teda online. Toto je klasický podnikateľský model vydavateľstiev. Potom diela, ktoré sa netlačia, to neznamená, že sa na ne nevzťahuje autorské právo, to tu dnes jasne vyplynulo. Je tu potrebné licencovanie takýchto diel, ak sú ešte stále chránené. Znova je to vydavateľ alebo vlastník práv ktorí mali kontrolovať, čo sa deje s takýmito dielami, pretože dielo sa momentálne nenechádza v tlači, že sa nebude dotlačovať, to neznamená, že by ho mohol hoci kto digitalizovať. Ale znova je tu veľká snaha riešiť to zmluvami, kolektívne licencovanie alebo akákoľvek skrátka forma dohody, pokiaľ ide o to, aby sme väčšinu diel mohli naozaj digitalizovať. A potom to najjednoduchšie, Myslíme si, že toto je najmenej kontroverzná téma, ale možno najdôležitejšia, pokiaľ ide o e, nejaké zmluvné pokrytie, to sú tie e, osirele diela. Tam skrátka nemôžete uzavrieť zmluvu, nemáte rodiča v úvodzovkách, nemáte zmluvného partnera. Toto je ten paradox osirelých kníh čím osirelejšia kniha je, tým menej zdrojov zrejme budete musieť investovať do získania, do nájdenia držiteľa práv. Takže ak chceme nejakým spôsobom príjmať legislatívu, mali by sme sa najskôr e, zamerať v regulácii na tie osirele diela, pretože je tam ten paradox hľadania e, toho autora, čo som pred chvíľkou spomínal. E, Máme tu dve možnosti, ktoré sme my zatiaľ preanalizovali. Zatiaľ e, tá analýza nebola kompletná. Sú tu jednak možnosti vychádzajúce z licencovania a potom sú tu možnosti vychádzajúce z nejakých iných regulačných prístupov. Licencovanie. Zložité pre osirelé diela, pretože nemáte zrejmeho zjavného e, partnera. Severské krajiny to poriešili tým rozšíreným kolektívnym licencovaním, teda predpokladá sa, keď určitých autorov reprezentujete, tak reprezentujete aj osiele diela v danej kategórii. Je tu jeden problém, ten efekt rozšírenia sa dosahuje prostredníctvom národného práva. Preto tento efekt je obmedzený na územie daného štátu. Čiže keď tento model chceme transponovať na Európeanu. Bude to také riešenie, ktoré vám bude povedomé, napríklad keď pôjdete na stránku BBC, BBC alebo keď pôjdete na stránku TFA. Tam vidíte, že sú tam určité Eh, diela, ktoré sú tam archivované, určité programy, ale potom vám v Belgicku povedia, eh, nemôžete to pozerať v Belgicku pretože práva pre belgické územie neboli objasnené. To platí pre, pre BBC aj pre TFR a my nechceme takúto nejakú Európeánu, ktorá by fungovala podľa tohto scenára. Keby som išiel na Európeánu, Chcel by som si prečítať niečo vo švedštine, keby som vedel po švedsky, keby to bolo licencované podľa rozšíreného kolektívneho systému licencovania. A ja by som to robil z belgického počítača, tak by nám povedali, bohužiaľ, musíte ísť do Švedska, ísť cez švedskú stránku, sa k tomu dostanete. Takže toto by trošku podkopalo účel Európeány. Takže to rozšírený, rozšírený model kolektívneho licencovania e, v sovietských krajinách nesplňa dve veci. Po prvé, ako to rozšíriť na celoeurópsky model a po druhé, ak chcete, aby status e, osirelého diela e, bol zachovaný iba po skúšnom preskúmaní hľadaní autora, e, toto vám nordický systém neumožňuje, ten automatický E, takýto status e, priznáva. E, štát dáva licencie napríklad v Maďarsku, tí sú pionierom v tejto oblasti, tam sa urobí prieskum a keď sa inájde autor, tak štát odsúhlasí zverejnenie takéhoto osielého diela. Toto je národné licencovanie, národný orgán a to je rovnaká dilema ako v prípade tých programov, ktoré sú k dispozícii na internete, spomínané BBC. Takže ak bohužiaľ ste v inej krajine, tak vám systém povie, bohužiaľ nemáte prístup k tomuto osirelému dielu z vašej IP adresy. Tretí model by bol možnosťou špecifické licencovanie iba pre osirelé diela teda nie rozšírené kolektívne licencovanie, ale špecifická licencia, systém licencovania pre osvieľové diela. Ako by to fungovalo? Preskúmanie situácie, hľadanie v členskom štáte, kde sa poprvýkrát takéto dielo zverejnilo, e, príslušný orgán v tomto kolektívny orgán, nejaká kolektívna spoločnosť e, si adoptuje toto dielo, tak povediac, a potom sa vydá licencia. Tak sa to deje napríklad v Nemecku. Uh, táto licencia znova je obmedzená na príslušné národné teritorium. Bola by tu však možnosť rozšírenia na celé územie Európy. A v tom prípade čelíme problému, e, ktorý poznáme z iTunes, e, z Apple v hudobnom sektore, pretože každá zberná spoločnosť v každej krajine môže získať novú licenciu na svoj repertoár, na príslušné osielé diela, ktoré boli e, identifikované na danom území. Takže keď napríklad niečo dielo napríklad zverejnené v Taliansku. Ak je to teda osielele dielo, musíte ísť k tej zbernej spoločnosti v Taliansku, osloviť ju, keď to je francúzske dielo. Osielele dielo musíte ísť k tej francúzskej spoločnosti. Takže sú tu také licencie špecifické pre jednotlivé repertoáre a tým repertoárom v tomto prípade sú osielele diela zverejnené na príslušnom území. Takže zase raz môžeme mať európsku licenciu, ale bude to licencia pre každú krajinu zverejnenia. Takže napríklad, keď sú tu knihy z mnohých krajín vo vašej zbierke a my sme to v prípade Európeany konštatovali, tak zase bude potrebné získať množstvo licencií, celý balík licencií. Znova je to mimoriadne komplikované riešenie. Je tu mnoho takých, ktorí chcú ten gordický úzol preťať tým, že by tu bola nejaká štatútorná e, výnimka pre osirelé diela. Toto riešenie nie je až také radikálne, ako si mnohí myslia, pretože takáto výnimka takáto výnimka ne vylúčuje hľadanie autora. Môžete urobiť náležité hľadanie v, krajine prvého, v krajine prvého zverejnenia. Ak takéto tá krajina certifikuje, že ide o osiele dielo, tak tá certifikácia platí. E, samozrejme, kým sa neobjaví autor kým sa rodič nevráti domov, tak povediať. Takže takáto myšlienka, e, myšlienka výnimky e, by automaticky nevylúčovala hľadanie autora, ale neporiešilo by to otázku znovu sa objavených autorov. Autor by sa mohol potom e, stiažovať, mohol by žiadať odškodnenie za použitie svojho diela. Štatutórna výnimka je naozaj nočnou morou. Legislátor na to poukázal už profesor Strow, pretože týmto by sme museli znovu otvoriť príslušnú smernicu. A myslím si, že v európskom práve je taký princíp, ktorý platí, že sa neotvárajú znova smernice. Príjmanie smerníc je naozaj zložité, trvá to roky a roky, potom nastupuje transpozícia, ktorá trvá 10 ročia a keď znovu otvoríte nejakú spadidlu, tak to celé začne od nuly. Takže ak chceme mať Európeanu teraz a tu, aby bola kompatibilná, aby bola konkurencieschopná Google, tak otvorenie nejakej smernice takáto takýto chirurgický zásah na smernici by mohol trvať príliš dlho, takže ja by som povedal, že e, výnimky chápem. E, nebola by tam byť teritorialita v prípade licencovania, ale pre legislatóra ako takého je to naozaj riešenie e, to posledné možné. Takže čo má urobiť legisla- legislátor? A to má prináša k možnosti číslo 2. Nerobiť nič. Toto je legálne riešenie. Členské štáty vo svojej mudrosti urobia to najlepšie, pokiaľ ide o e, diela na ich území. Istotne budú mať systém náležitého hľadania autora. Ja som si istý, členské štáty povedia, nuž no keď to dielo bolo popríklad zverejnené na mojom území, tak je teraz na mne, keďže ja mám databázy. Máme mnohé členské štáty, ktoré majú takéto databázy pre knihy či už sa tlačia alebo sa netlačia. Projekt Arrow je vynikajúci v tejto oblasti. Členské štáty, ktoré nemajú databázy, ich istotne vytvoria, takže by sme mohli povedať, že členské štáty prvého zverejnenia vytvárajú databázy, potom môžu tieto databázy preskúmať, hľadať toho autora a členské štáty prvého zverejnenia potom môžu certifikovať e, status osrielého diela. To však e, samozrejme nerieši e, zverejnenie online takýchto diel. Databáza so všetkými ostrelými dielami nerieši ich online zverejňovanie. Takže aj možnosť nerobiť nič je v poriadku. Členské štáty iste nájdú najlepšie možné riešenia, ako online zverejniť osrelé diela. Bude tam nejaký kolektívny systém riadenia, ako vo Francúzsku, možno nejaká modifikovaná systéma, rozšíreného kolektívneho licencovania v severských štátoch, ďalšie systémy. Niektoré členské štáty skrátka môžu mať unilaterálne výnimky. A toto by však vytvorilo veľmi vážnu právnu dilemu, pretože my sme tie uh, výnimky E, zkrátka v, e, v smernici nejakým spôsobom zadefinovali, ale nie pre tie osiele diela. Ak to členské štáty budú robiť sami, tak Európeana je odsudená na zánik, pretože každý členský štát istotne nájde nejaké riešenie pre svoje vlastné územie. Francúzska knižnica bude k dispozícii Francúzom vo Francúzsku, Nemecka, Nemcom v Nemecku a tak ďalej ale Európeana nebude fungovať, pretože outsideri, tí zvonku, to sú ľudia z iných členských štátov, nebudú mať prístup k dielam, ktorými prispela napríklad francúzska národná knižnica. Preto pán komisár včera povedal, a to je veľmi jednoduché, že budeme mať vzájomné uznávanie. Vzájomné uznávanie funguje na dvoch základoch. Poprvé, to je logické, Poprvé, hľadanie autora v jednej krajine, aby tam nebola duplicita, krajina prvého zverejnenia takýto prieskum uskutoční a ostatné krajiny uznajú výsledok tohto hľadania. Toto je logické, keď to urobia Francúzi, takéto hľadanie podľa vlastných kritérií, teda dielo prvýkrát zverejnené vo Francúzsku, tak je nepravdepodobné, že by to Švedi napadli, že by povedali, že to Francúzi neurobili dostatočne hlbkovo, že my si to overíme vo Švedsku. Toto je nepravdepodobné. Takže uznávanie takýchto hľadaní by podľa mňa fungovalo ako princíp, ale takéto hľadanie ako také samo o sebe vám neumožní online zverejnenie takže je potrebné vzájomné vzdiela- uznávanie, aj pokiaľ ide o upload v tej knižnici, ktorá urobila toto hľadanie, tento prieskum v príslušnej krajine. Takže by tu bol systém, systém, kde by v krajine A došlo k tomu prieskumu, k certifikácii, členské štáty ostatné uznajú, áno, je to osirele dielo, to platí po celej Európe a potom to knižnica v krajine A uploadne na svoju stránku na základe pravidiel platných v danej krajine, dostane povolenia, licenciu, napríklad v Maďarsku od štátu a potom ostatné členské štáty uznajú, že tento akt zverejnenia je legálny a že sa to nebude blokovať na ich území prístup na túto stránku knižnice potom môže Európeana fungovať. A o tom hovoril pán komisár. Sú to ešte dve podmienky k tomuto riešeniu. Poprvé, musí tu byť záväzok, a to záväzný záväzok členských štátov, poriešiť situáciu osirelých diel. Iste vidíte, sú tu kolegovia, ktorí urobili prieskum a zistili, že niektoré členské môžu povedať, my nemáme žiadne osielé diela, nepotrebujeme legislatívu v tejto oblasti ak nebude legislatíva o týchto knihách, ak nebudú registre takýchto diel, ktoré také, ako také budú uznané, tak nemôže byť vzájomné uznávanie. Takže prvá podmienka vzájomného uznávania potrebujeme nejaký povinný inštitút, eh, ktorý každému členskému štátu nariadi, aby prijal príslušnú legislatívu a urobil register. To je poprvé. Po druhé, musíme zadefinovať to hľadanie Eh, musíme eh, každý eh, členský štát poinformovať aj o podmienkach uploadu. Musí tu byť v každom členskom štáte určitý systém. Urobí sa teda ten náležitý prieskum a potom sa legálne dielo uploadne na stránku príslušnej knižnice. To sú tie dve podmienky, ktoré musia byť splnené. Nuž a na záver. Sú tu určité problémy spojené so vzájomným uznávaním. Poprvé, heterogenita národných prístupov. Áno, my sme istým spôsobom závislí od členských štátov, od toho, že budú proaktívne, že sa e, postarajú o reguláciu osielých diel na svojom území. Toto možno trošku znižuje atraktivitu celej veci pre tých, ktorí chcú rýchle, rýchle e, digitali digitali digitalizovanie E, na rozdiel od e, tej možnosti, ktorú som spomínal, teda možnosti e, tých výnimiek. Pokiaľ ide o to hľadanie autora, my navrhneme smernicu do konca roka. Pevne veríme, že sa bude implementovať v členských štátoch, ktoré potom budú mať povinnosť urobiť to hľadanie, zharmonizujeme kritéria, tak aby dochádzalo k zájomnému uznávaniu výsledku tohto hľadania a počkáme a uvidíme. Buď to bude fungovať, alebo nebude. Preto tam bude aj revízna doložka v smernici. Ak to fungovať nebude, ak to bude príliš komplikované, o dva roky, keď eh, bude mať na 7 alebo 8 miliónov kníh a Google 30 miliónov, tak sa urobí revízia. Ja si myslím, že eh, takýto hĺbkový prieskum je trošku riziko. Chceme rešpektovať národné záujmy, preto to robíme, ale bude tam aj tá revizná doložka a uvidíme, či nebudeme musieť prijať nejaký prísnejší nástroj. Toto je ten prístup, ktorý by sme my odporúčali. Komisár Barnier to včera uh, povedal, rešpektovanie národných prístupov, ale záväzné povinnosti pre členské štáty, poriešiť situáciu osielých diel, identifikácia ich upload a potom vzájomné uznávanie oboch aktov, teda aj toho náležitého prieskumu a legality uploadu. Ďakujem za pozornosť. Srdečná vďaka za tieto rozsiahle predstavenie. Máme relatívne málo času, ale pani kolegyňa Evart. Ďakujem, pani predsedajúci. Myslím, že bolo veľmi zaujímavé, práve čo sme sa dozvedeli k koncu. A e, vlastne nám ukazuje zrejme aj cestu tým správnym smerom. Ja nie som právničkou, ale pre nás právnikov je to dosť ťažko pochopiteľné, keď ide o copyright. Ale uh, E, keby to bolo tak práve s ohľadom na osirele diela, vy hovoríte, že tieto kolektívne systémy, ktoré existujú v nordických štátoch, tie systémy, ktoré máme, toto vždy naráža na národné hranice. Nebolo by dobré, keby sme e, sa v Európe jednoducho dohodli, že to, čo platí v jednom národnom štáte, by ten druhý národný štát uznal a potom by sme zrejme nepotrebovali tento komplikovaný systém alebo tento uh, um, taký, taký zlhavý systém. Pretože keď niektorá krajina zistí, že niektoré dielo je ostyle, tak to um, urobí, tak sa to potom urobí cez ten um, systém zhodnotenia podľa nordických alebo uh, nemeckých predpisov. Uh, nebolo by to takto zjednodušené, alebo je to trošku naivná právnická, právna predstava. Dobre, uh, takže uh, poprosím ďalšieho rečníka, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať pánovi Ludemu za vynikajúci sumár všetkých možností. Ako som to pochopil, problém s možnosťou 4 je tá štatutárna výnimka na úrovni EÚ, čo sa predovšetkým týka záťaže na úrovni zákonodarcu. Som keď hovoril po zákonodarcovi, e, naozaj som vďačný za tú obavu, ktorá bola znesená, ale na druhej strane, nakoľko my sme volení, zástupcovia a mali by sme e, robiť nie, niečím sa zaobrať teda počas našich dní. Čiže ja by som celkom rád sa venoval rozpracovaniu štvorky. Problém e, s tým diligent search, či už sa to bude robiť na princípe regionálneho uznávania alebo iným spôsobom, tam ten paradox, ktorý bol spomínaný, nebolo by možnosťou povedať, že ak e, spravíme štatutórnu výnimku a to na úrovni EÚ, potom by sme povedali, že majiteľia práv, ktorí chcú uplatniť svoje práva, ktoré siahajú späť v čase, povedzme, za istú hranicu, viac ako 10 rokov, tí držiteľia práv, ktorí chcú uplatniť, budú musieť ich zaregistrovať e, v nejakom centrálnom registri. Nemohlo byť toto byť súčasťou EÚ legislatívy? na základe štatutárnej výnimky. To by vyriešilo paradox e, diligent search a možno by to zjednodušilo ten proces, ktorý by tam rozdiel legislatíva na úrovni 27 štátov. Áno, otázky boli pánovi Ľudemu najskôr, e, čo sa týka tých národných hraníc. Áno, myslím si, že e, to nie je úplne také jednoduché, ako ste to povedali, lebo národný zákonodárca vlastne rozhoduje tú základnú otázku. Uh, čo je, e, teraz neviem po nemecky, čo je to diligent search, proste rozhoduje o tej základnej otázke, e, stanoví status a tým uh, platí tento status, ale v celej EÚ. Pretože keď členský štát uh, pri prvom uh, zverejnení zverejnení zistí, že je to osilelé dielo, tak to platí po, v rámci celej Európskej únie, pretože v anexe tejto prílohe tejto smernice budeme mať e, určitý katalóg, určitý zoznam, čo je to diligent search. Takže budete tam mať určite, e, určite e, buď, urobiť určité rešerše, budú tam stanovené presné pravidla, čo sa bude s tým robiť a čo sa bude mať robiť s tým. Nejakým spôsobom sa to musí certifikovať, samozrejme bude to musieť byť dokumentované, zrejme vo E, verejne prístupnej databáze a samozrejme tým, že to bude verejne prístupné pre všetky členské štáty, tak budú tie výsledky záväzné. A to je rozdiel medzi záväzným novou legislatívou, diligence search a medzi inými. Takže preto, takže preto to funguje len s tým záväzným s tým záväzným statusom. A samozrejme potom tu máte e, to uploaden, e, to danie k dispozícii. Nebude sa môcť stať, že by sa legálne v Nemecku, v Španielsku alebo niekde e, dalo niečo legálne k dispozícii podľa tam platných pravidel, o čom sa môže potom povedať, že copyright práva boli v Taliansku a Taliani sa nemôžu, e, nedostanú, e, nemajú k tomu prístup. Takže to sa stať nemôže. To je jedna vec, to je ľahšie, ale ťažšia vec je, o čom sa e, sporia aj právni experti, či by mal byť tento akt nejako multiteritoriálne uznaný. Za normálnych okolností je tá prax v rámci copyrightu samozrejme národná, aby sme prekonali poslednú prekážku, aby sa takto národný akt nespochybnil v inom na jednom ter- teritoriu, to ešte musíme ubrať, ale v, v rámci v základnej koncepcii e, to je podľa mňa možné. Druhá otázka ohľadom registra. A ak chcete mať uznané práva, tak musíte to zaregistrovať. ak chcete dospieť k uznaniu vašich práv, ak viete, že ste majiteľom, vlastníkom týchto práv, potom evidentne nemusíte to ani registrovať, pretože ste e, bežným e, majiteľom autorského práva. To je jednoduché, ale to nerieši problém osirelých diel, pretože vlastne tam nevie ten otec, že je vlastne otcom osirelého diela, alebo to, tie, tie siroty, či nie je možné registrovať. Teraz mi akorát dávajú signál, že musíme dnes skončiť na čas a musí mať aj pani Galo nejakým spôsobom vyhodiť závery. Preto by som chcel poprosiť, aby sme už ďalej nerozširovali zoznam rečníkov. Mám tu ešte dvoch prihlásených a teraz a pani Galo, pretože ináč prakticky nám neostane čas naozaj uzavrieť e, závermi tento veľmi zaujímavé, to zaujímavé vypočutie. Nech sa páči. Euh, Ďakujem vám, predseda. Ja vám, ja ešte raz sa chcem poďakovať hosťom ktorí nám pomohli predsa len v, tomto, tejto komplexnej um, oblasti. Je to skutočne um, veľmi dôležitá téma. Ja sa ne, neubránim, neubránim pokušeniu poukázať na určité rozpory. Napríklad pri postoji, ktorý máme my všetci čo sa týka Google. Google, Google už veľmi postupil eh, v tejto digitalizácii. Samozrejme je pravda, že tieto moderné techniky um, že tieto moderné techniky boli urobené. Je pravda, že Google ako pra, prvý reagoval a je jasné, že my eh, chceme potom reagovať a na to potrebujeme prostriedky. Ale keď kritizujeme Google, potom by sme mali ale zostať féroví a mali by sme vidieť aj tie národné podmienky. Pán Serize sa podielal na správe Tesie a vie veľmi dobre, že tie závery zo správy Tesie jednoducho ne, um, vylúčujú partnerstvo s Googlem pani Majelovi je takisto veľmi dobré, že Taliansko mm, podpísalo s Googlem e, zmluvu o digitalizácii knižníc. Takže my vidíme tieto legislatívne